Okay, colleagues, uh, can we make a start? Um, you have the agenda in front of you and I would like to ask... Kolegovia a kolegyne, máte pred sebou program rokovania. Chcem sa vás spýtať, či ho môžeme schváliť. Ak nie sú žiadne pripomienky ani zmeny, tak potom môžeme prejsť k zápisnici z 8. marca 2020. 22. 23. marca, 26. 27. apríla nejaké pripomienky? Nie. Takže ešte jedno oznámenie. Chcem pripomenúť, že 14. júna v Štrasburgu bude mimoriadne stretnutie od 7. E, do 8.30 a budeme hlasovať o CRD 3. 21. júna od 3. popoludní a 2. júna predpoludním a popoludní máme takisto stretnutia. To sú jediné oznámenia, ktoré mám teraz. Takže môžeme prejsť k obsahu. Bod 4 Pán Hans-Peter Martin má správu o prepojení obchodných registrov. To znie veľmi zaujímavo. Požiadam preto nášho spravodajcu, aby začal prezentáciu. Ďakujem, pani predsedajúca. Práca je ešte zaujímavejšia, ako si vy myslíte. Hm, ďakujem veľmi pekne. Urobím to stručne k tým príspevkom, ktoré som ešte dostal. O tom sme sa rozprávali. Ide v podstate o to, aby sme v takých časoch, ako, aké prežívame teraz, aby sme efektívnejšie pre verejné orgány aj súkromníkov <clears throat> vytvorili spôsoby prístupu k podkladom, tak aby bol zabezpečený prístup k informáciám, aby bola väčšia efektívnosť. Ďakujem kolegom za pozmenujúce návrhy. Ja sám som sa chopil podnetov, ktoré prišli v rozprave. Pán kolega Bulman, ale aj konzervatívci mi dávali podnety a pokúšal som sa aj s vlastnými pozmenujúcimi návrhmi ešte prispieť do textu. Mám dva problémy. Prvý sa týka pozmenujúceho návrhu 4 Petra Simona, ktorý navrhuje, aby sme o tomto hlasovali a on nastojí na tom, aby všetky informácie v sieti boli aktualizované bez ohľadu na krajinu pôvodu a aby boli spolahlivé. Problém je s procedúrou. Ja si neviem predstaviť, ako by sa to dalo realizovať. Predsa v konečnom dôsledku chceme spoločnú prístupnú, spoločný prístupný celoeurópsky e, register podnikov, a z toho jeho textu vyplýva ešte zriadenie dodatočného postupu pre prípad, že národné registre nebudú stačiť na svoju činnosť. A ja si myslím, že toto je dodatočná byrokracia. A podľa mňa by si to vyžadovalo ešte ďalšiu, ďalší právny základ ako ten, ktorý máme v súčasnosti s komisiou. Ja samozrejme dúfam, že všetky tie údaje budú aktuálne a vždy prístupné. Takže ja navrhujem ako spravodajca tento návrh zamietnúť, nie je realizovateľný. A viedol k by dodatočným nákladom. No a druhý problém mám s ohláseným oddelením hlasovania môjho pozmenujúceho návrhu 5. Ja som mal dojem, že v tomto výbore je veľká väčšina tak ako povedal pekne kolega Bulman, väčšina, ktorá sa zhoduje na tom, celkovo v Európskom parlamente sa zhodujeme na tom, že potrebujeme celoeurópske riešenie týchto biznis registrov, budú, ktoré budú povinné a budú zrozumiteľné pre občana. Chápem, že európsky konzervatívci a reformisti chcú, aby tam nebola tá záväznosť, tá povinnosť. Samozrejme, akceptujem, že urobíme oddelené hlasovanie, ale ja ako spravodajca odporúčam, aby to slovo záväzný ostalo v texte. Ja som za to, aby to tam bolo, aj keby to náš výbor neprijal e, väčšinou. A takisto chcem, aby sme ešte raz potvrdili tú zásadu praktickosti a prehľadnosti toho systému. To tam musí ostať. To je všetko, čo som chcel povedať. Chcem sa aj poďakovať za veľmi efektívnu prácu sekretariátu. Chcem sa poďakovať mojim spolupracovníkom a to je zatiaľ všetko, ak som správne informovaný, zajtra predpoludní budeme hlasovať. Uh, um, I... Ďakujem. Spýtam sa tieňových spravodajcov. Majú pripomienky? Za SAD. Pán Simon. Ďakujem, ďakujem aj pánovi Martinovi za základ, na ktorom môžeme budovať. Myslím si, že je dôležité to, že sme vytvorili právne záväzné nariadenie, ktoré zabezpečí, že všetky členské štáty sa na tom zúčastnia a že podniky budú dodávať svoje rozsiahle údaje, pretože inak by to bol iba umelý produkt, ktorý by vytváral iba zdanlivý prehľad o situácii v Európe a neodrážal by realitu, najmä v prípade pochybnosti. Kolega Martin si myslí, že je nutné, aby existoval orgán, ktorý by vytváral prehľad o aktuálnosti a o poskytovaní správnych údajov. Tento orgán by to mal zabezpečiť. Viera v takýto register je iba zdanlivá. Ale podnik, ktorý nahliadne do takéhoto registra, si nemôže byť nikdy istý, ak nebude existovať povinná účasť na tomto systéme, či tie informácie sú spoľahlivé alebo nie. Čiže tu nejde o zásadnú otázku. Zásadná otázka je, chceme vytvoriť nástroj, ktorý by poskytol dobrý, spoľahlivý prehľad všetkým trhovým subjektom v Európe, alebo to nechceme. Pretože nástroj, ktorý nezabezpečí správnosť týchto nástrojov, je jednoducho nevhodný. Ďakujem. Pán Clarence. Ďakujem. Ďakujem pánovi Hans Petrovi Martinovi za správu, za odvedenú prácu. Ja si myslím, že diskusia je dobre vystihnutá tým, čo povedal pán Simon. Zásadná otázka je aj otázka nákladov zo strany alebo z pohľadu EPP. V zásade sme sa zhodli na tom, že takýto fungujúci register by bol veľmi dobrý pre podniky. Vieme, že členské štáty majú v tejto oblasti odlišné úrovne. Moja krajina, Lotyšsko, ktorá je novou krajinou, začínala pred 20 rokmi od nuly a máme veľmi moderný online systém, v ktorom nájdete všetky možné informácie o podnikoch, s ktorými chcete obchodovať. Ale vieme, že nie všetky členské štáty majú takéto pokročilé systémy, pretože začínajú z dlhšej tradície, opierajú sa o veľa širší základ. A my EPP si myslíme, že ak toto bude záväzné, povinné, tak potom si kladieme otázku, kto to zaplatí a ako sa to zaručí. Čiže v podstate so zásadou alebo s duchom tohto návrhu súhlasíme, ale EPP nebude podporovať povinný charakter tohto systému. Ide o to, či sa dohodneme, či si urobíme lepší prehľad o tom, aké bude, budú náklady v jednotlivých členských štátoch. Myslím si, že ani rada by s tým takto nesúhlasila. Je to dobrý e, prístup, ale máme agnostický prístup k záväznému charakteru systému. Ďakujem. Pán Streček za ECR. E, e odpoledne pani... Dobré popoludne, pani predsednička. Ja mm, mám málo čo dodať k tomu, čo povedal pán správodajca Hans-Peter Martin. Len by som chcel zdôrazniť malú odlišnosť v našom prístupe k tomuto problému, pretože my pozeráme na prepojenie obchodných registrov predovšetkým tak, aby to bol eh, kredibilný systém, aby to bol systém v budúcnosti ekonomicky efektívny a aby to bol systém založený na čo najnižšej miere byrokratického spracovania v rámci toho systému. A toto samozrejme súvisí s nákladmi. A čo možno, aby to bol eh, systém s čo najnižšími nákladmi. Eh, my sme si vedomi toho, že v rôznych členských štátoch je zvolený rôzny systém, nie vždy sú identické, tak aby sme mohli pristúpiť na povedzme rigidnú formuláciu tak, ako je v návrhu pre hlasovanie e, nastavená. A toto je tá malá diferencia medzi nami. My si myslíme, že rada prípadne nájde ešte e, presnejšiu formuláciu, keď budú štáty rokovať medzi sebou a preto dávame dôraz na hlasovanie pri hlasovaní na väčšiu voľnosť pre národné delegácie tak, aby mohli rešpektovať svoje odlišnosti a myslíme si, že sa skutočne dohodne. Ďakujem, pán Bullman. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán správodajca. Ja si myslím, že je skutočne jasné, že prácou nášho kolegu Petra Simona berie naša politická skupina a túto tému veľmi vážne, že to nie je len okrajová téma, pretože si myslíme, že efektívny obchodný register musí byť potrebnou, a je teda potrebnou súčasťou eh, riadneho vnútorného trhu v Európe. Prečo o tom hovorím? Práve preto, lebo čím ďalej tým viac legislatívy je možné transponovať poriadne len vtedy, pokiaľ vieme, kto je aktérom uh, kto e, robí plnenie cezhraničné a tak ďalej a tak ďalej. Mnohé z týchto zákonov a teraz chcem pripomenúť na jeden veľký jedno veľké legislatívne dielo e, Smernica o službách. Toto napríklad nie je skutočne transponovateľné, pokiaľ nevieme, akým spôsobom by sa mal ten spoločný, to spoločná, tá spoločná existencia pra, európskeho práva a do akej miery by mala vyplývať, sa na, aby sa mala teda transponovať do národného práva, do akej miery, keď nepoznáme adresáta, keď nevieme, kto sa ním bude zaoberať. Ja skutočne vzdielam názor, že tá biografia musí byť skutočne minimalizovaná aj náklady, samozrejme, ale podnikateľský register na európskej úrovni je skutočne nutná súčasť európskeho vnútorného trhu a kto ho nechce urobiť e, povinným, obligatórnym, kto teda povie, že nechceme ísť spoločnou cestou e, rovnakých štandardov, tak ten ide proti vnútornému trhu, pretože nechce, aby poriadne fungoval ja by som rád vedel, ako sa chceme vo väčšine tohto výboru rozhodnúť. Ja nechcem, aby sme sa pri tejto zásadnej otázke také, aby sme dospeli k nejakej náhodnej e, väčšine. Ja chcem skutočne vedieť, či tá, e, či tá predloha, tak ako bola diskutovaná, či má skutočne väčšinu, alebo či to bude len náhodná väčšina, ktorá možno, že spochybní niečo, čo ja považujem za absolútne nutné. A preto by nebolo zle, keby sme Uh, mohli uh, od ALDE, ktorá ešte zostáva, uh, keby sme mohli získať ich stanovisko, aby sme vedeli, kam sa pohybujeme. Pán um, Schmidt, myslím, že uh, vy chcete hovoriť za tieňového uh, spravodajcu za ALDE. Uh, ja by som samozrejme dúfal v to, že táto tieňová spravodajkyňa bude k dispozícii v rámci tohto výboru, ale mám jej list Máme problém s odsekom 4 pôvodného textu a tam sa hovorí o tej skupine historickej a v odseku 5 je to e, pozmenujúci návrh <clears throat> číslo 5 a tam ide o oddelené hlasovanie, ktoré e, požadujú e, európsky socialist socialisti a demokrati. A my dúfame, že sa toto presadí a že budeme môcť hlasovať o, tom ostat, o tej ostatnej časti. A pokiaľ ide o pozmenujúci návrh číslo 6, je to návrh pána Petra Simona a ja si myslím, že je takmer zhodný e, s pozmenujúcim návrhom číslo 5, takže mohli by sme o tom hlasovať v podstate ako o istom rozšírení dodatku. A ten nechceme v podstate e, prijať, e, pokiaľ ide o tento pozmenujúci návrh a my by sme boli skôr za ten pôvodný text. Stačí to pre vás, pán Bulman? Pán Bulman? bez, nášho, bez toho, že by som chcel hovoriť pred našim eh, tieňovým správacom, ktorý má určite svoj názor, lebo na tom pracoval. Ja si myslím, že by bolo dobre, keby pán spravodajca ešte raz eh, pozval eh, tieňových spravodajcov po tejto rozprave, tak aby sme si mohli urobiť taký celkový obraz. Posledné slovo udelím teda spravodajcovi. Ďakujem, pán kolega Bulman, to urobím rád. A včera sme mali v kontakt a napriek tomu si myslím, že pre verejnosť je dôležité, aby sme to urobili veľmi transparentne. Aby som mala na kolegu Šmita malú otázku. Nechápala som vás, neporozumela som vás celkom presne, a možno aj preto, lebo v tej predložnej vo, v tom e, zozname na hlasovaní ešte je určitá nejasnosť. Vy chcete, aby e, sme tieto registre videli, e, chcete tieto registre mať obligatórne, teda povinné, alebo ste proti? To znamená, že keď sa pozriem na ten hlasovací zoznam, ste za to, aby boli povinné, alebo nie? Uh, toto je taká základná diskusia, tak aby sme si to vyjasnili, lebo zo strany kolegov Simona a sociálnych demokratov a u e, zelených, liberálnych aj spravodajcov. Väčšina je za to, aby boli tieto registre záväzné, pričom samozrejme nie, nevieme ešte presne, ako by sa mohla tá aktualizácia a jej náklady e, na, a náklady na ňu teda byť držať alebo držať sa nízke. Ja samozrejme nechcem e, spochybňovať to, čo je, e, čo vidíme ako dôležité. To znamená, že by tieto registre mali byť podobné a nechcem ani spochybňovať to, čo, o čom hovoril môj kolega. Samozrejme, my vieme, že registry sú dôležité na fungovanie Európskej únie a ja sa chcem takisto ešte poďakovať za veľmi zaujímavú spoluprácu a myslím si, že teda nebudem mať náhodnú väčšinu, ale politickú väčšinu. No dobre, takže ak nemáte nejaké ďalšie pripomienky, som veľmi rada, že komunikácia medzi jednotlivými skupinami eh, veľmi dobre funguje a budeme o tom hlasovať zajtra v rámci toho času, ktorý máme vyhradený na hlasovanie. Takže teraz budeme hovoriť o bode číslo 5, e, zaručenie nezávislých posúdení vplyvu, to je odložené, takže prejdeme na bod číslo 6, je to vlastne e, výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, ide o demografické zmeny a solidaritu medzi generáciami. Spravodajcom je pán Ashley Fox, máte slovo. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať sekretariátu v prvom rade za to, že toto stanovisko pripravili. Demografické zmeny nie sú um, nejakou um, novou vecou, ale faktom je to, že v nadväznosti na ekonomické zmeny uh, sú tieto veci veľmi dôležité v rámci rozšírenej spolupráce sme sa mali e, vlastne zamerať na udržateľnosť verejných financií, čo samozrejme e, vzťahuje hlavne na e, penzie, na dôchodky a tak ďalej. Pokiaľ ide o všetky tieto stanoviska na to, aby boli efektívne, tak by sme mali skutočne výboru pre zamestnanosť dať celkom jasné stanovisko, ktoré spadá pod naše kompetencie a chcel by som Eh, mojich kolegov a ostatných členov eh, požiadať o to, aby v podstate brali toto do úvahy, keď budeme vypracovávať pozmeňujúce návrhy. Je celkom jasné, že fiskálne a sociálne systémy sú v kompetencii členských štátov. Našou úlohou, tak ako to ja vidím, je povzbudzovať každý členský štát k tomu, aby spravil patričné akčné kroky na zvládnutie demografických zmien. Starnúca populácia eh, znamená lepšie e, zabezpečovať e, dôchodkové plány a aj šetrenie si popri e, povinných plánoch, aby sme zabezpečili dôchodky týmto ľuďom. Musíme zabezpečiť, aby verejné financie boli udržateľné, musíme samozrejme umožniť, aby trh práce bol trhom, ktorý bude reagovať na demografické zmeny. Musíme zabezpečiť, aby všetci ľudia mohli pracovať podľa možnosti tak dlho, ako si prajú v rámci e, trhu práce a nemusíme nejakým spôsobom, nemali by sme nejakým spôsobom finančne znevýhodňovať takýchto ľudí. Vážená pani predsednička, naozaj sa teším na to, že budem pracovať s tieňovými spravodajcami a <clears throat> budeme na tejto e, správe ešte pracovať. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste boli takí struční. Chcela by som vyzvať teraz e, tieňových spravodajcov, aby pripomienkovali túto tému. V prvom rade pani Sara Esteja za EPP v prvom rade ďakujem spravodajcovi za veľmi e, dobrý návrh stanoviska. Samozrejme, že to zahrania mnohé tie e, veci, o ktorých sme potrebovali aj my hovoriť. Pokiaľ ide o solidaritu so staršou generáciou, musíme zabezpečiť dobrú starostlivosť bez toho, aby sme zvyšovali e, zadlženosť, respektíve vytvárali nejaké väčšie problémy pre budúce generácie. Ja vítam hlavne dôraz na udržateľnosť verejných financií, ktorá je nutnou podmienkou v nadväznosti na staranie sa o starnúcu populáciu udržateľným spôsobom. Ako tieňový spravodajca EPP pridám nejaké um, pozmeňujúce návrhy k, tejto, uh, k tomuto textu a dúfam, že budú v súlade s tým, ako o tom uvažujete aj vy. A aký bude hlboký dopad uh, starnúcej populácie, um, bude závisieť samozrejme aj od toho, že do akej miery sa starúca populácia bude ochotná postaviť za to, že bude ešte dlhšie pracovať. A jednou z e, možností je podporovať všetkých týchto ľudí, pokiaľ ide o ich účasť e, na trhu práce. Samozrejme, že môžeme negatívny dopad e, starnutia e, znižovať aj inými prostriedkami. V prvom rade by sme mali zabraňovať zdravotným problémom. Ak všetky tie zvýšené um, roky, um, keď budú títo ľudia chcieť pracovať, budú zdraví, miesto toho, aby boli chorí, udržateľné finančné zdroje budú vyššie, väčšie a nie menšie. A samozrejme, že je potrebné zvyšovať produktivitu vo všeobecnosti, ale čo je dôležitejšie, musíme zvyšovať produktivitu v e, nadväznosti na produkovanie sociálnych služieb, pretože to je jednou z kľúčových otázok v nadväznosti na riešenie stále sa um, navyšujúcich problémov. Um, minister e, financí vo Fínsku hovoril, že zvyšovanie v produkcie vo verejných službách o 0,1 by predstavovalo e, prekrytie takéhoto e, dlhu o 1 a samozrejme, že ďalším riešením je zvýšenie počtu e, pristahovalcov, ale aj zvýšenie pôrodnosti. A hlavne by sme mali podporovať mladé rodiny, predovšetkým touto cestou by sme mali ísť. Takže v tomto duchu by som chcela predložiť niekoľko pozmenujúcich návrhov a dúfam, že to bude v súlade e, s textom, ktorý vypracoval spravodajca pán Ashley Fox. Veľmi pekne ďakujeme. Za skupinu SND mám pani Living Eseň Fanyu, pana. Living Fanyu. Pani predsedkynia, kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho správu. Naozaj je to koncizný text a dosiahol svoj cieľ, takže stručné pripomienky, demografické problémy majú dopady na verejné financie, to je samozrejme. Ak zvládneme verejné financie, správa aj tak málo hovorí o tom, že keď budú členské štáty hľadať nové zdroje, tak tento problém by mohol vzniknúť v rámci stratégie 2020, kde sa hovorí takisto o, geom- o demografických e, aspektoch, ale nehovorí sa tam o prostriedkoch. Správa takisto hovorí o možnosti riešenia demografických problémov dobrou politikou porodnosti. Samozrejme, na tom sa zhodujeme, pretože ak aktívne obyvateľstvo by počtom narastalo, tak potom e, vzťah medzi, alebo pomer medzi aktívnym a neaktívnym obyvateľstvom bude pozitívnejší, lepší. Musíme teda zlepšiť rodinnú politiku. Ale je tu jeden bod, ktorý chýba v správe a tu ide o budúci nárast aktívneho obyvateľstva, ale takisto v prepojení na migračnú politiku, ktorá môže byť e, obmedzujúca v určitých prípadoch. Kontrolovaná imigrácia a regulovaná imigrácia je zdrojom E, prípadných e, nových daňových zdrojov, ale takisto hospodárskeho rastu EÚ, čo by pomohlo riešiť aj dôchodky. Dve zásadné opatrenia navrhuje správa, ktoré si e, zasluhujú určitú diskusiu. Prvé opatrenie, ktoré sa navrhuje, je podporovať súkromné dôchodkové fondy namiesto verejných e, strojov pre rozdeľovania. Ja chcem e, pripomenúť, čo by to stálo, pretože ak e, by sme viac podporovali tieto súkromné fondy, nesmieme zabúdať, že to znamená ešte dodatočnú záťaž pre domácnosti, ktoré by takisto boli, ktoré by takisto zasa ohrozovali e, domáci dopyt a e, kúpyschopnosť a to by znamenalo takisto aj menej e, daní do rozpočtu a menší hospodársky rast, čiže keby súkromné domácnosti museli obetovať viac peňazí, aby ich odvádzali do súkromných dôchodkových fondov, bude to mať negatívne dopady na hospodárstvo, na kúpyschopnosť, vnútorný dopyt a tak ďalej. Ak by niekto pracoval e, dlhšie, než je zákonný vek odchodu do dôchodku, tak potom by sa v podstate iba presunuli tie náklady na dôchodky smerom k, do e, tých e, rozpočtových položiek, ktoré dávame na podporu v nezamestnanosti, pretože potom sa zase nezamestnanosť bude zhoršovať. Samozrejme, e, za prípadu, že sa nepodarí hospodárskej politike znovu nastaviť plnú zamestnanosť v Európe. Myslím si, že dnes reštriktívna politika vo väčšine členských štátoch budú, bude mať za následok, že bude vysoká nezamestnanosť a tá zase bude e, ohrozovať systém poistenia v nezamestnanosti. Čiže v podstate vyšší, odchod, vyšší vek odchodu do dôchodku v podstate bude mať iba negatívne dopady na nezamestnanosť. Veľmi rád budem diskutovať o všetkých týchto veciach so spravodajcom a takisto aj s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Pani Intveld, veľmi dobré načasovanie. Ona je tieňová spravodajkyňa za ALDE. Chcem sa spýtať, či má nejaké pripomienky k stanovisku spravodajcu. Dávam vám čas, aby ste sa zorganizovali. Ja som dobre pripravená, všetko mám zorganizované. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za neskorý príchod, ale tak ako mnohí z vás, eh, lietam stále medzi rôznymi stretnutiami. Vítame správu vo všeobecnosti, ale predložíme viacero pozmenujúcich opatrení. Zachytila som posledné slova predrečníka, ktorý hovoril o udržateľnosti dôchodkových systémov. Myslím si, že keď sa pozrieme na e, diskusie o eure a pakte stability, zabúda sa často na záväzok členských štátov zabezpečiť udržateľnosť dôchodkových systémov. Čiže my predložíme pozmeňujúce návrhy k tejto veci. Takisto predložíme pozmeňujúci návrh, tak aby sa odsek 6 nahradil. Tam sa hovorí o podpore rodín v rámci systému daní a sociálnych dávok, Myslíme si, že toto nie je dobré miesto, kde hovoriť ľuďom, ako majú riadiť a, alebo zakladať si rodinu. Európska únia určite by nemala e, hovoriť alebo nariadovať e, ľuďom, aké rodiny si majú zakladať, aké rodiny podporovať. Ďakujem. Teraz pán Fox, spravodajca. Ďakujem. Fox. E, ďakujem tieňovým spravodajcom. Myslím si, že nebudem teraz odpovedať individuálne všetkým. Ja s nimi ostanem v kontakte a odpoviem ich kanceláriám. 4. jún je lehota na pozmenujúce návrhy a 20. u 13. septembra sa bude hlasovať vo výbore. Máte teda e, čas e, na diskusiu o pozmenujúcich návrhoch. Rozpráva bude 28. júna. No a ďalší bod je bod 7 programu rokovania. Pán Skikluna, prijatie eura Estonskom od 1. januára 2011. Pán Skikluna nám dá aj prehľad 13 pozmenujúcich návrhov. Pani predsednička, ďakujem. Väčšina členov počas poslednej rozpravy podporili Estónsko a pochválili ho za jeho úsilie a politickú vôľu a boli za to, aby Estónsko vstúpilo do eurozóny od 1. januára. Určite boli tu určité výhrady ohľadom kvality o odovzdávaných štatistik, ktoré musia byť naozaj dôveryhodné a musia obsahovať aj komponenty nezamestnanosť a inflácia. Ďakujem sekretariatu a tieňovým spravodajcom, ktorí spolupracovali s mojou kanceláriou na e, pozmenujúcich návrhoch. Dostali sme 13 pozmenujúcich návrhov, 8 od Marty Andreasen, jednoho člena, a od pána Michela 2 a od pána Klincena 5. Pokiaľ ide o prvých 8 návrhov, rešpektujem návrh kolegyne, ale plne nesúhlasím s tým, že Estonsko je nepripravené alebo že by sme mali odložiť vstup Estonska do eurozóny z akéhokoľvek dôvodu. Nemám k tomu už čo povedať k tým 8 pozmeňujúcim návrhom, ktoré prakticky všetky obsahujú rovnaký názor. Teraz pristúpim k pozmenujúcemu návrhu pána Klinca, ktorý hovorí, že od januára prechod na euro sa nemá využívať ako zámienka na skryté zvyšovanie cien v maloobchodných reťazcoch alebo u producentov. Toto je veľmi dôležitá téma, pretože tieto zvýšenia cien boli veľké v niektorých krajinách, menšie v iných. Pán Klinc a ja sme sa dohodli, že to dáme do odseku 10, kam to patrí, kde vyzývame estonské orgány, aby sa dobre pripravili na prechod pred e, dátumom aj po dátume. Pokiaľ ide o slovo skrytý, hidden, pán Klinc, neviem, kde sa to stratilo. Ja s vami e, súhlasím, pretože naozaj to prichádza akoby zo, záku, za, zo zákulisia. Takže súhlasím s tým, zajtra o tom budeme hovoriť. Potom, pokiaľ ide o verifikáciu údajov Eurostatu na mieste, tento pozmeňujúci návrh. Počas mojich prieskumov som zistil, že naozaj toto sa stalo a že komisia je spokojná s vysokou kvalitou štatistík, čiže ja navrhujem, aby to bolo súčasťou úvodného ustanovenia, v ktorom nás komisia bude ubezpečovať, že Eurostat e, úzko spolupracuje s Európskym štatistickým úradom a že e, overil e, platnosť všetkých údajov od estónskych orgánov. Toto sa explicitne hovorí v správe. Myslím si, že toto by sme tam mali zapracovať ako niečo, o čom sme informovaní. Pán Mitchell dal e, pozmenujúci návrh ku kritériám údajov. Je to prídavné meno, ktoré hovorí o údajoch ako independent, ako o nezávislých údajoch. Neviem presne, e, čo to presne znamená, ale nemám proti tomu nič, ak to znamená, že je to nezávisle podávané alebo odovzdávané ten údaj. Ďalší pozmeňujúci návrh tam Žiadame komisiu, aby e, similovala e, dopady záchranného eurobalíčka na estónsky štátny rozpočet. Je to veľmi dôležité, keď zvážime, čo sa teraz deje v eurozóne. Je to takisto relevantný návrh a plne s ním súhlasím. A pozme- posledný pozmenujúci návrh od pána Michela hovorí nie o Estonsku, ale vo všeobecnosti o, vyzýva Komisiu a Európsku centrálnu banku, aby podávali správy parlamentu o e, krokoch, ktoré sa robia na to, aby sa znížila inflácia, ktorá je výsledkom nízkych úrokových sadzieb. Nemám žiadne výhrady, môžeme to tam kľudne dať. Máme právo takéto niečo žiadať, lebo je to dôležité. Súhlasím s poslednými piatimi pozmenujúcimi návrhmi. Zabezpečíme, aby sme do zajtra ešte dopracovali text. Ďakujem. Tieňovi spravodajcova spravodajcovia. Pán Mitchell. Ďakujem veľmi stručne, ďakujem spravodajcovi za dobrú správu, za to, že prijal pozmeňujúce návrhy a independent nezávislý to nie je niečo ako opak závislého, nie je to žiaden diktát e, z strany vlády. U nás, ak e, ústredný štatistický úrad zverejní otázky, tak, pardon, údaje, tak ich nikto nespochybňuje, pretože sú spolahlivé. Toto presne som mal na mysli. Ďakujem, že ste to akceptovali. A pokiaľ ide o posledný bod, to sa nesťahuje na Estonsko, ale mohlo by sa, keby tam došlo k nízkym úrokovým sadzbám. O tomto hovorím už dva a pol roka s predsedom ECB. Hovoril som s ním o, o mojej krajine aj o iných krajinách na túto tému. Ja som bol e, spravodajcom pre správu o ECB v roku 2007 a ja som žiadal, aby túto vec skúmala ECB. Viem, že komisia sa tým zaoberala. Je veľmi ťažké vedieť, ako to riešiť, to chápem. Nízke úrokové sadzby sú používané na to, aby sa kontrolovala inflácia a v eurozóne to bol veľmi užitočný nástroj a s výnimkou inflácie aktív, pretože keď sú nízke úrokové sadzby, tak ľudia nakupujú nehnuteľnosti. Myslím si, že týmto sa zaoberá ECB aj komisia a ja by som chcel vedieť, e, k čomu sa dopracovala. Ďakujem. Ďakujem za vašu podporu, za správu a Estonsku, želám Estonsku veľa šťastia v tejto chaotickej dobe, ktorá možno ani nie je až taká e, chaotická, ako si ľudia myslia. Už sú tu lúče nádeje a vidíme tu malo, takú malú krajinku ako e, Estonsko, ktoré sa snaží a chce vziať na seba zodpovednosť člena eurozóny, pán Klinc. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som si želala, aby všetky tie správy, kde som tieňovým spravodajcom, aby všetky boli takéto jasné a jednoznačné, aby sme sa mohli tak rýchlo dohodnúť na malých zmenách e, prípadne prítomných, ako v tomto, ako v tomto prípade. Takže keď sa vyskytne otázka, či je Estonsko už pripravené vstúpiť do eurozóny, tak by som tu by som tú otázku zmenil, by som prevrátil. Estonsko je pripravené, ale je pripravená eurozóna. Nož toto nie je také jednoznačné, ale mali by sme byť radi, že nejaká krajina sa vôbec ešte stále zaujíma o to vstúpiť do eurozóny, pretože my vieme, že uh, eurozóna navrkým ťažkostiam, ktoré momentálne má, je trvalý projekt. A e, členom sa môže e, stať ten, kto chce. A musím povedať našej kolegyne Marta Andrásn, e, ktorá ktorá hovorí, že z politických dôvodov by sme to nemali urobiť. My sme už raz urobili takúto chybu, že sme z politických uh, Eh, dôvodov rozhodovalo i o vstupe do eurozóny a to úplne na začiatku pri tom ktorom členskom štáte. Toto sa nám eh, tvrdo vrátilo späť a eh, samozrejme my chceme, aby sa Estonsko stalo členom eurozóny, budeme ho podporovať, takže nebude nás v budúcnosti 16, ale 17. Ďakujem. Um, for... Veľmi pekne ďakujeme. Pozerám sa a hľadám zrakom ďalších tieňových spravodajcov. Myslím si, že to je v podstate všetko, pokiaľ ide o tých, ktorých mám na zozname, takže by som dala v podstate slovo späť nášmu spravodajcovi, aby uzavrel túto diskusiu a zajtra budeme o tomto hlasovať. Všetko, čo by som k tomuto chcel povedať, je len, že by som sa chcel poďakovať spravodajcom za spoluprácu a tak, ako som povedal, je tam len jedno menšie slovo, nie veľmi významné slovo a ja v podstate som jedine proti tomu, pretože myslím si, že to slovo tam vypadlo úplným omylom, pokiaľ ide o skryté zvýšenie, to slovo skryté, ale zajtra o tom hlasovať budeme. Veľmi pekne ďakujeme za túto pripomienku, takže teraz by sme prešli na ďalší bod nášho programu. A vidím tu správodajcu, ktorý tu s nami sedí. Je to správa týkajúca sa odmenovania riadiacich pracovníkov kotovaných spoločností a politiky odmenovania v odvetví finančných služieb, takže dávam slovo pánovi al khadrelovi ktorý bude prezentovať aj pozmenujúce návrhy. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, eh, pani predsedajúca. Takže prišiel som práve na čas v nadväznosti na túto prezentáciu. Chcel by som začať tým, že by som sa chcel poďakovať za 84 pozmenujúcich návrhov mojim kolegom, ktoré to sú tie, ktoré predložili v nadväznosti na tento návrh správy. Väčšina týchto pozmenujúcich návrhov je veľmi konštruktívna a myslím si, že niektoré z nich naozaj zlepšia text tejto správy. Samozrejme, že máme e, medzi sebou isté politické nejaké rozdielne názory, nikoho to pravdepodobne neprekvapí a ja ako spravodajca sa naozaj budem snažiť e, v e, priebehu nasledujúcich niekoľkých dní sa spojiť s tieňovými spravodajcami a naozaj vypracovať kompromisné návrhy v nadväznosti na tie veci, ktoré boli predložené v pozmenujúcich návrhoch. Ja si myslím, že vo všeobecnosti, hlavne v tejto súčasnej klíme, je veľmi dôležité, aby Európsky parlament naozaj vyslal veľmi silný signál v nadväznosti na um, pracovníkov kotovaných spoločností a hlavne si myslím, že tieto spoločnosti nemôžu byť um, nezodpovedné, pretože to je veľmi nebezpečná záležitosť. A práve z toho dôvodu musíme riešiť tento problém, pretože vidíme v podstate na celoeurópskej aj na úrovni uh, jednotlivých členských štátov, že v podstate volajú mnohí ľudia potom, aby sme uh, konali uh, spolu s pani McCarthy. Súhlasím v tom, že naozaj potrebujeme mať veľmi e, jasne naformulovanú správu a veľmi jasné princípy. Toto myslím si, že prichádza naozaj e, presne na čas. Ten návrh e, je taký, že zajtra Európska komisia bude publikovať správu týkajúcu sa realizácie odporúčaní z júna 2001 v nadväznosti 2009 v nadväznosti na odmeňovanie e, týchto e, pracovníkov, riadiacich pracovníkov spoločnosti a myslím si, že ešte stále aspoň také správy som dostal, že je potrebné veľmi veľa e, práce ešte vykonať a že ten text, ktorý zatiaľ bol vypracovaný, nie je uspokojivý pre mnohých. To znamená, že potrebujeme naozaj, aby išlo o robustnú iniciatívu. Pokiaľ ide o zelenú knihu v nadväznosti na Um, politiku odmeňovania, pretože tam ide hlavne o tieto kotované spoločnosti a o dozorné orgány. Moje očakávanie je také, že Európska komisia ohlási, že uh, začiatkom roku 2001 by pravdepodobne chcela prijať uh, rámcovú smernicu, ktorá sa vzťahuje na odmeňovanie riadiacich pracovníkov kotovaných spoločností. Nechcel by som zachádzať do nejakých detajlov, pokiaľ ide o túto správu, ale sú tam niektoré body eh, v nadväznosti na pozmenujúce návrhy, s ktorými súhlasím. Myslím si, že napríklad pokiaľ ide o pozmenujúci návrh zo strany Korien eh, Wortman Kohl, že skutočne mm, veci veľmi dobre formulovala. Sú niektoré veci, s ktorými nesúhlasím, napríklad 67 Eh, od, zo strany pani Bowles, pretože tam je v podstate navrhnuté, že by sme sa nemali e, pozerať len na mzdu, ale aj na všetky e, ďalšie oprávnenia týkajúce sa e, m, mm, o dôchodkov. A samozrejme, že máme rozdielne názory na isté veci, ale myslím si, že pokiaľ ide o a, riadenie operačného rizika, všetko takéto úsilie by mali v podstate dopredu odsúhlasovať dozorné orgány v takýchto spoločnostiach. Je veľmi dôležité, aby sa tieto spoločnosti samo, sami organizovali a musia to robiť prostredníctvom vhodných štruktúr a musia to robiť takým spôsobom, aby naozaj to riziko veľmi efektívnym spôsobom boli schopní zvládnuť a práve z toho dôvodu v podstate podporujem návrhy, e, ktoré predložila e, pani e, Bowles. A som presvedčený, že by sme v podstate mali zdôrazňovať práve tieto dozorné orgány, pretože vtedy, keď vzniknú nejaké konflikty medzi rizikovými riadiacimi pracovníkmi a obchodníkmi, že v tom prípade by sme mali mať nejaký postup, ako by sa arbitrážne vlastne takéto prípady vyriešili. A nakoniec si myslím, a navrhol som, že okrem týchto záväzných eh, pravidel, ktoré navrhla pani McCarthy v jej správe, kotované spoločnosti by mali takisto eh, byť predmetom eh, postupu takého, že by sa nahlas proste vymenovali a zahambili takíto ľudia. Niektoré body samozrejme budeme musieť ešte doriešiť v rámci rokovaní medzi sebou Samozrejme, že ide tam aj o to, že či to má byť v podstate nejaký pomer medzi fixne stanoveným platom, respektíve e, variabilným e, platom. Niektorí kolegovia sú za to, aby sa to viazalo na fixnú zložku, niektorí hovoria, že by sa to malo viazať na variabilnú zložku a niektorí v podstate tvrdia, že by sme mali e, vôbec tvrdšie postupovať, pokiaľ ide o takéto e, vyplácania odmien. Pretože naozaj e, sa preukázalo e, počas krízy, že sme nevenovali dostatočnú pozornosť práve tejto otázke odmeňovania. Toľko z mojej strany, myslím si, že moji kolegovia sa k tomu ešte chcú vyjadriť a veľmi sa teším na to, že sa spolu s tieňovými spravodajcami zameriame na zlepšenie tohto textu a trošku uh, uh, väčšie sprísnenie textu a že budeme o tom môcť na budúce hlasovať. Pán Niče, nech sa páči, máte slovo veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni. Uh, určite treba upriamiť náš záujem na pozitívne aspekty tejto správy, ktoré sa týkajú predovšetkým riešenia riešenia odmeňovania kotovaných spoločností, a upravenie týchto finančných služieb. Je potrebné, aby sme involvovali členov tohto výboru do, do riadenia takéhoto odmenovania. Myslím si, že e, bude tu taká všeobecná zhoda. Myslím si, že a teraz sa chcem odvolať na uh, stretnutie s pánom správodajcom. Neviem teraz, či e, sa budeme môcť e, zhodnúť na to, že výška týchto odmien by bola e, príčinou krízy. Myslím si, že to, tam bolo viacej aspektov, ale určite tá výška týchto odmien bola stimulo, stimulujúcim aspektom, hoci nerozhodujúcim. Myslím, že je potrebné rozhodnúť aj o iniciatívach, eh, eh, ktoré eh, chcú naštartovať pozmeňovacie návrhy a alebo pardon, ktoré chcú eh, vzniesť eh, daň na vysoké, eh, na vysoké platy. Ja neviem, či je toto špeciálne dobrá iniciatíva. Ja stále počúvam nejaké mm, skúsenosti, ale neviem, či máme nejakú špecifickú metódu, ako takýto systém zabezpečenia involovať do toho boja s krízou. Ja neviem, aké peniaze by sa mali využívať v krízovej situácii. Myslím si, že um, toto by bolo, um, išlo príliš ďaleko a je treba si vôbec um, zistiť, či je tu zhoda, zhoda pri eh, takých, na takéto úmysly. toto sú také veľmi zásadné úvahy. Ja si myslím, mne sa zdá, že úmysel parlamentu je veľmi dobrý. Uh, ale mali by sme um, sa orientovať podľa kódexu dobrých zásad a nie podľa um, toho, čo nám povedia niektoré inštitúcie, čo sa týka zavedenia nového druhu dane. Toto je veľmi závažné, toto nie je prvý dokument, ktorý upravuje odmeňovanie a myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sme rokovali všetci, pre všetkým Európska komisia, aby sme zistili a analyzovali, akým spôsobom uprava. uh, vplýva na regulovanie takýchto odmeňovaní, či je to pozitívne, alebo či dokonca môže to mať negatívny vplyv. Ďakujem. Ďakujem vám. Karl Heklund, veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsednička. Vo všeobecnosti e, sa veľmi teším na diskusiu s e, spolu e, so spravodajcom. Vo všeobecnosti by som chcel povedať, že je veľmi dôležité, aby sme v podstate e, takým spôsobom postupovali, ako to bolo práve spomínané, aby sme najprv zhodnotili vlastne, ako to vyzerá v tejto oblasti a potom by sme sa mali snažiť identifikovať možné nové spôsoby, ako pristupovať k tejto veci, ak patričné opatrenia už neboli prijaté a ak by boli e, nedostatočne uspokojivé. Takisto je veľmi dôležité počiarknúť, a že musíme brať do úvahy aj istú proporčnosť, pretože hovoríme o rôznych typoch spoločnosti a e, v mnohých prípadoch v podstate by sa to mohlo vnímať takým spôsobom, že toto by malo vlastne platiť pre všetky takéto kotované spoločnosti a nie je to správny spôsob, ako takto pristupovať. A takisto sme presvedčení, že tá bublina v nadväznosti na globálne akčné kroky, ktoré boli urobené um, v rámci rozhodnutí G20, Samozrejme, že je veľmi dôležité nezabúdať aj na tieto opatrenia, pretože je potrebné mať aj, e, tak povediať, celosvetový prehľad o tom, čo sa vlastne deje. A len v tom prípade môžeme naozaj e, dúfať, že to povedie k dobrým výsledkom. Mali by sme samozrejme posilňovať aj e, stanovisko alebo pozíciu akcionárov, ale E, naozaj si myslím, že pokiaľ ide o akcionárov, že tam je lepšie, keď je to tak povediac e, prístup na dobrovoľnej báze a nie na povinnej pretože samozrejme, že by mali aj oni hovoriť do tohto odmeňovania. Myslím si, že odbory naozaj by do tohto nemali zasahovať, ak mám byť úprimný, tie by sme mali vynechať a celkovo nie som veľmi presvedčený o tom, že my ako politici by sme mali v podstate stanoviť špecifické číselné údaje a špecifické percentá, pokiaľ ide o odmeňovanie. A to vidno z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré som e, predložil a nechcem byť teraz veľmi konkrétny. A takisto je veľmi dôležité povedať aj to, že takáto diskusia v podstate má patričný dopad na tieto kotované spoločnosti. A samozrejme, že tento dopad je dosť ťažké vlastne nejakým spôsobom zhodnotiť, ale snažíme sa istým spôsobom hodnotiť to, že či vlastne náš prístup je proporčný alebo nie je. Takže vo všeobecnosti mám taký pocit, že je potrebné prediskutovať tieto veci a mali by sme naozaj zhodnotiť v podstate tie rozhodnutia, ktorým sme dospali predtým, ako urobíme ďalšie rozhodnutia. A nakoniec by som vám chcel ešte pripoji, pripomenúť, že teraz vlastne e, vytvárame dozorné orgány pre mnohé spoločnosti a potrebné je zhodnotiť, že aké vlastne úlohy by sme im chceli pripísať a budú potrebné samozrejme asi nové orgány, ktoré budú mať dohľad nad e, odmeňovaním a to by bol, zachádzalo trošku e, priďaleko, takže veľmi sa teším na konštruktívne diskusie a e, s spravodajcom a dúfam, že na, sa nám podarí nájsť spoločné riešenie a spoločnú pozíciu. Veľmi pekne ďakujem a ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi za tú prácu, ktorú vykonal. Samozrejme, že existuje množstvo e, medzinárodných dohod na na politiku odmeňovania. Je potrebné mať lepšie nariadenia a hlavne pokiaľ ide o e, odmeňovanie e, takýchto riadiacich pracovníkov a podsupovanie istého rizika v oblasti finančných služieb. Ja si naozaj myslím, že by sme nemali toto rozširovať na také firmy, ktoré nepracujú v oblasti finančných služieb, pretože to riziko v podstate čiastočne zachádza aj mimo e, finančné e, služby a myslím si, že toto by sme nemali robiť. Mali by sme si byť vedomí toho, o čo nám ide. Ide nám skutočne o tie kotované spoločnosti, ktoré pracujú v oblasti finančných služieb. Takisto menšie podniky, malé a stredne veľké podniky, respektíve rôzne veľmi úzko špecializované firmy nebudú v podstate asi mať a eh, fungovať na rovnakej úrovni a práve preto si myslím, že takýto, mm, takéto orgány, ktoré eh, v vykonávajú e, na národnej úrovni dohľad, by mali iným spôsobom pristupovať e, k takýmto firmám. A samozrejme, že som počula o tom, čo ste hovorili o zodpovednosti akcionárov, ale ja si naozaj myslím, že na túto zodpovednosť sa samozrejme potrebné pozerať aj očami e, externých a interných auditov a tak ďalej. A ja si naozaj myslím, že by mali mať podobné um, povinnosti a takýto, uh, takéto orgány, ktoré vykonávajú dohľad. A pravdepodobne by to bolo rozumné, keby sme v podstate toto navrhli aj iným uh, členským štátom. Takisto som uh, navrhovala, keď som sa pozerala na správu OECD v nadväznosti na odmeňovanie. Oni v podstate veľmi dôležitý bod zdôraznili. Ideš tam o to prepojenie medzi podstupovaním rizika a odmeňovaním. A naozaj si myslím, že je to veľký rozdiel, pretože ak finančná inštitúcia v podstate hodnotí patričné rizika, ktoré mieni zachovať v svojej súvahe, bez ohľadu na to, že či je to významná záležitosť alebo nie, ale ten, ktorý vlastne odsúhlasuje takéto riziko a inštitúcie, je v úplne inom postavení ako tá inštitúcia, ktorá v podstate má v úmysle takéto riziko presúvať na niekoho iného. Ja si naozaj myslím, že tieto dva rôzne príklady, keď tá to riziko uh, inštitúcie možno nie je celkom uh, zosúladené s tým širším trhom, takže naozaj je potrebné brať do úvahy v podstate aj odmeňovanie v rôznych typoch finančných inštitúcií. Takže práve telefonujete a teraz ste práve na rade. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Najskôr by som chcela upozorniť na to, že tu máme návrh, ktorý sa veľmi silne orientuje na angloamerický systém, um, na, na um, kotované spoločnosti, ktoré sú kotované na burzy, my ale na kontinente, tu v Európe, máme trošku iný systém. To je systém predstavenstva, to je porovnateľné s generálnym tajomníkom a to je v tej konečnej správe, e, by sme mali pri najmäšom túto možnosť, e, by sme mali zapracať, keď sa budeme zaobrať ale s riaditeľmi týchto spoločností, potom pre všetkým ale vo, fin- a vo finančných inštitútoch, tak potom do toho vlastne neimplementujeme tých ľudí, ktorí pri najmenšom e, v očiach spoločnosti poberajú excesívne bonusy, keď si zoberieme CEO Jozefa Akemana dostáva 11 e, miliónov eur za rok, ale na zozname, na rang, v, e, na zozname najlepšie uh, Eh, zaplatených platených, eh, eh, ľudí v tejto spoločnosti je na 80. alebo 90. mieste. To znamená, že tam je ešte oveľa viac, oveľa lepšie zaplatených ľudí. Takže keď sa zaoberáme len predstavenstvom, tak síce možno trochu upokojíme verejnosť, ale v podstate nám to nevyrieši ten samotný problém. A ja musím povedať, a Karl Han to tiež už hovoril, že ako člen liberálnej frakcie ja s tým mám tak či tak problém. Ja s tým mám skutočne problém. Problém s tým, že politika chce zasahovať do stanovovania odmen, odmien a vedúcich pracovníkov. My e, u nás sme to urobili v jedno, veľmi jednoznačne. My máme v dozornej e, rade alebo v rámci bordu máme e, komisiu, Eh, ktorá rozhoduje o odmeňovaní. V každej, eh, v každej krajine máme eh, governance body, tak, teda takúto, takú, takúto komisiu a myslím si, že tí by mali o tom rozhodovať. Myslím si, že politický a verejný tlak je taký veľký, že by sme, že máme pocit, že by sme mali niečo urobiť, ale ne, nezastierajme si skutočnosť, pretože my keď nájdeme určitú cestu, no je to dosť jednoduché, sú už dokonca špecializované právne, eh, právne kancelárie, ktoré nájdu cestu, ako to obidú. A my sme nedávno tiež počuli, keď sa vo Veľkej Británii chceli eh, vymyslieť nejakú vyššiu daň, tak eh, veľmi rýchlo boli tu správy, akým spôsobom to obísť. Takže nerobme si ilúzie. My vieme, že E, tieto servisné služby samozrejme e, sú na pranieri vďaka tým vysokým odmeňovaniam ich riadiacich pracovníkov, ale nemali sme urobiť nejakú chybu e, a povedať a stanovať nejaké čísla, že dáte si 50% a viac nie, ale musíme si povedať, že tá výška takých, takýchto odmien je vysoko nad priemerom. My my jednoducho nevysvetlíme žiadnemu občanovi, že prečo e, mali e, mali nejaký malý zamestnanec z banky, ktoré sedí, ktorý sedí pri okienku, e, zarába, zarába 75 tisíc alebo 80 tisíc eur ročne a prečo nejaký riaditeľ zarába 10 krát viac. A čo pracovník nemocnici zarába 8 z toho. Uh-huh. Takže podľa môjho názoru, aj keď som teda inak s touto správou spokojný, ja s ňou súhlasím, čo sa týka orientácie na riziko, dlhodobá orientácia, to všetko má zmysel, ale ešte raz chcem povedať, že keď už takéto niečo robíme a chceme zasiahnuť, tak to musíme rozšíriť nad e, to predstavencov. Musíme si jednoducho zobrať celú skupinu tých vysoko zarábajúcich pracovníkov, ktorí majú e, obrovské príjmy. A možno, že to je ťažko vyargumentovať, ale ja nemôžem povedať prečo obranca Bayernu Mníchov zarába 12 miliónov ročne napríklad, hej? To sa ťažko vyargumentuje. Je to ťažké, ale chcem povedať, áno, áno, Real Madrid dokonca platí ešte viac, si platia okolo 30 miliónov. Takže toľko ako poznámka z mojej strany. Uh, right, I, Teraz moje pripomienky a potom Arlene McCarthy. Neviem, či ešte niekto chce hovoriť. Máte ešte zapnutý mikrofón. <laughs> Jediné pripomienky z mojej strany. Myslím si, že je správne to, čo teraz už zaznelo, že by sme sa mali snažiť o proporcionalitu. Dúfajme, že na to budeme pamätať, keď sa budú dávať dokopy pozmenujúce návrhy. Moje pozmenujúce návrhy sa snažia o určitý stupeň súladu medzi prístupom k tejto veci a prístupom k smernici o kapitálových požiadavkách. Dúfam, že sa nám podarí takisto jasne naznačiť, o akej úrovni hovoríme, či je to mikromanagement alebo iná úroveň. My chceme riešiť ehm, disproporcionalitu medzi veľkými bonusmi, ehm, medzi najvyšším manažmentom e, spoločnosti a tými e, ostatnými. A pokiaľ ide o tú smernicu o kapitálových e, požiadavkách. Tam to riešime tým, že definujeme sumu, ktorú zarábajú. Myslím, že by sme sa mali snažiť o súlad s touto smernicou. Ja si nemyslím, že by sme sa mali vzdávať a ak zúčastnené strany budú vedieť, aký je zámer legislatívy, budeme sa snažiť to čo najrozumnejšie naformulovať, tak potom si myslím, že zúčastnené strany budú možno keď pôjdu napríklad na stretnutie akcionárov, budú tam môcť argumentovať. Čiže bude možnosť niečo robiť dúfame, že aj členské štáty budú rozumne implementovať túto legislatívu. A pokiaľ ide o záchranné financie, záchranné fondy, máme tu návrh komisie o záchrannom fonde, ktorý eh, by poskytoval určitý pracovný kapitál, keď musíte riešiť cezhraničný bankrot, zatvárať nejakú firmu. Uh, Myslím si, že sú tam zaujímavé myšlienky, ktoré by sa mohli využiť najmä o riešení cezhraničného prevodu aktív, pretože toto v nadhraničnej inštitúcii môže byť e, naozaj problém, pretože možno, že základný kapitál je v jednom členskom štáte, ale dozorná rada povie potom, že žiaden kapitál, žiadne peniaze neopustia našu krajinu a potom máte problémy. Uh, ak zbankrotuje banka, tak e, možno budú užitočné takéto informácie. Ale ja si nemyslím, že by sa to malo prijímať ako univerzálne riešenie pre všetky okolnosti. Mali by sme zabezpečiť, aby existovali primerané pravidlá na riešenie cezhraničnej nesolventnosti. Ja si myslím, že by sme tu, ma, to tu mali ponechať s odmeňovaním. To je všetko, čo chcem povedať. A teraz Arlín. A potom uh, spravodajca Arlín. Um, oh, ja, ich wollte auch nur kurz aus äh, unserer Sicht anmerken. Chcem äh, povedať len niečo z našej strany, čo sa týka spravodajcu. To je celkovo äh, veľmi potrebná správa, využiteľná správa, ktorá nám bola predložená. Ja som chcel e, ešte raz sa venovať tej poznámke pána Klinsa. Samozrejme, má pravdu s tým, čo povedal, pretože veľmi veľké diferencie v rámci odmenovania tí ľudia, ktorí pracujú v produkcii, ktorí pracujú v normálnom obchodnom e, živote, Eh, pracujú v normálnom obchodnom eh, styku, tak eh, tí majú celkom iné príjmy. Tieto veľké diferencie sú ťažko argumentovateľné, ale my musíme o tom diskutovať hlbšie, ako nejakým spôsobom môže vyzerať spravodlivosť v rámci spoločnosti, ale v každom prípade touto správou začneme. Uh, Myslím si, že je to celkovo v poriadku, to, čo sa uvádza v správe, čo povedal správodajca, čo sa týka pozviacich návrhov, predovšetkým um, zo strany Pascal Canfon, tie by som rád podporil, považujem ich za zmysluplné, ale inak by som z mojej strany povedala, že tá správa v tom pôvodnom znení je podľa môjho názoru uh, um, presaditeľnejšia ako to, čo sa v rámci pozmeňovacej návrhov k nej doplnilo. Okay, um, uh... Ďakujem. Pán Kemfa teraz uh, vchádza. Teraz hovoríme o odmeňovaní riadiacich pracovníkov kotovaných spoloční, špo, spoločností, ak uh, náhodou by ste sa chceli vyjadriť. Arlín? Ja chcem prejsť určitými bodmi, ktoré už sú e, v mojej správe. Ja podporujem prácu spravodajcu. Myslím si, že je veľmi dôležité, ako povedali viacerí, že náš výbor bude vedúcim výborom v tejto veci, pretože verejnosť na nás pozerá ako na zákonodarcov. Nemali by sme rozhodovať o, o tom, ako budú odmeňovaní jednotlivci, ale mali by sme stanoviť rámec, pretože E, toto je sektor, ktorý sa trošku vykolajil. Samozrejme, mohli by ste argumentovať, že to by sme aj od, od ostatných mohli o, obmedzovať, mohli by sme e, im na, nariadovať, koľko majú e, zarábať, napríklad pardon, supermodelky a podobné, ale ja na to poviem, že je to jedno, pretože v podstate ide, e, tam nejde o moje peniaze, ale v tomto prípade ide o naše peniaze, ktoré je ohrozené, môže e, sa stratiť. Jediným e, odôvodením takýchto vysokých odmeňovaní e, sú prípady, kde je naozaj e, vysoké riziko. Samozrejme, že odmeňovanie nezapríčinilo krízu, ale tieto vysoké odmeny e, nabádali ľudí, aby na seba e, brali veľmi vysoké rizika a tie rizika viedli k tej krízi a to presne vidíme, tam je priame prepojenie e, medzi politikou odmeňovania vo finančných službách a tou situáciou, ktorú máme. Keď sa pozrieme na zásady G20, súhlasím s tým, že Musíme vytvoriť medzinárodný proces v tejto oblasti krok za krokom. Keď sa pozrieme na tie zásady, ako hovorí aj spravodajca, e, naozaj chcú vytvoriť e, vyváženejší systém odmeňovania vo finančnom systéme. Keby e, to nebolo potrebné, prečo by sme zriadovali nejakú radu pre finančnú stabilitu? Ja si myslím, že musíme to riešiť, keď nejaký zamestnanec môže e, zarobiť formou bonusu 90 zo svojej regulárnej mzdy. E, ja som veľmi rada, že sme si mohli e, vypočuť videokonferenciu so pánom Stefanom Walterom, ktorý je generálnym tajomníkom výboru Bazilej a povedal, že banky by mohli splniť kapitálové požiadavky, keby nevyplácali také obrovské bonusy. Ja si myslím, že kultúra tohto sektora, s ktorým sa zaoberáme, sa e, vyvíjala takým spôsobom, že osobné profity sú čoraz dôležitejšie. Takisto hovoril o tom, že 40 zárobkov bolo stiahnutých z kapitálu. Takže ja si myslím naozaj, že v takomto stave my máme zákonodárnu povinnosť stanoviť nejaké pravidlá. Nechceme byť príliš preskri- preskriptívni, ale mali by sme dať dať nejaké pravidlo, ale musíme zároveň zabezpečiť, aby sme nešli príliš ďaleko, aby sme e, nepodkopávali a neohrozovali menšie inštitúcie. Ešte reagujem na pána Klinca. Chcem povedať, že keď budeme regulovať, keď budeme prijímať e, zákony, ľudia si vždy nájdu e, nejaký spôsob, ako ich obísť, ale je to strašné obvinenie, keď e, nejaký sektor sa snaží naďalej takto odmeňovať svojich pracovníkov a verejnosť s tým nesúhlasí, ale ten sektor, predstavitelia sektora si myslia, že sa nemusia zmeniť, že sa nemusí nič zmeniť. Ja si myslím, že Nemôžu nás obviňovať z toho, že keď sú tam ešte nejaké e, nedostatky, to znamená, že nehľadáme riešenia. To nie je pravda. Tri veľké finančné inštitúcie sa budú snažiť samozrejme formou svojich právnikov nájsť vždy nejaké e, nedostatky v zákonoch, aby, sa im mohli, aby ich mohli obísť, aby nemuseli platiť. A ten sektor naozaj sa nechce zmeniť a to je presne ten dôvod, Prečo e, musíme podporiť odporúčania v správe? Ďakujem, už nevidím ďalších rečníkov, takže sa vrátime pánovi spravodajcovi, pánovi El Kadrauimu. Áno, e, e, pani predsednička, sa chcem poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom za ich príspevky. Niektorí povedali áno, Teraz e, musíme vidieť, ako sa to všetko vyvinie, možno ešte trochu počkať, ešte nevytvárať príliš veľa predpisov, ešte je toho veľa v pohybe, ale ja som názoru a som skutočne presvedčený o tom, že tie správy, ktoré komisia zajtra ráno predloží o realizácii odporúčaní z júna 2009 že v týchto správach Žiaľ sa bude uvádzať, že väčšina členských štátov tu ešte neurobila vôbec nič ne... a že práve tieto veľmi silné e, stimuly v rámci odmenovania vo finančnom sektore sa ponúkajú aj naďalej. Takže ja si myslím, že tu nemôžeme zostať len pri odporúčaniach. Ja považujem za potrebné, aby sme um, vytvorili taký spolo, také spoločné východisko, um, tak aby sme našli ten uh, známy známe pole, na ktorom budeme hrať. To znamená, aby mali všetci rovnaké východzie podmienky, aby sme len slepo nepozerali na tie špičkové joby z týchto funkcií niekoľko malých, niekoľko málo ľudí, pardon. Samozrejme, toto je len malá e, súčasť tých funkcií, ktoré sú e, skutočne veľmi dobré. O nadmerne platené možno by sme mali sa venovať aj tým ďalším, ale v každom prípade sa s tieňovým spravodajcom porozprávam o tom, čo by sme ešte prípadne mohli zmeniť. Možno, že by sme mohli sa takisto venovať tomu, čo sa uvádza v správe komisie, e, ktorý sa má objaviť zajtra. Ďakujem. Um, Veľmi pekne ďakujem. Takže budeme hlasovať 22. júna vo výbore. To bude ďalšia etapa a dúfajme, že to bude prejednávané potom na júlovej plenárke. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem. Takže teraz by sme prešli k poslednému bodu eh, nášho programu, ktorý máme pripravený na dnešok a to je um, zváženie pozmenujúcich návrhov nadväznosti na uh, efektívne, bezpečné a zdravé trhy s derivátmi a budúce politické opatrenia. Takže najprv by som chcela dať slovo pánovi Wernerovi Langenovi, nášmu spravodajcovi. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. A myslím si, že uh, by sme mali niekoľko násobne diskutovať, uh, pokiaľ ide o tieto pozmenujúce návrhy. Ja by som samozrejme chcela uh, chcel e, dosiahnuť to, aby všetky možné e, skupiny, politické e, frakcie a tak ďalej, kolegovia mohli do toto zasahovať, aby sme mali čo najlepší návrh. V priebehu posledných desiatich rokov sme veľmi intenzívne diskutovali na tom aj na bilaterálnej úrovni, ale aj na úrovni politických skupín. A pokiaľ ide o tieto kompromisy, myslím si, že sme našli v podstate istú cestu, ktorá na jednej strane načrtáva celkom jasnú líniu pre Európsky parlament, pokiaľ ide o túto pripravovanú legislatívu, to, ktorá by kon, s ňou sa počíta na koniec júna, respektíve začiatok júla, ale zase na druhej strane samozrejme tieto rôzne uh, stránky derivátov uh, sme museli zohľadňovať pretože tieto deriváty samozrejme e, by sme mali silnejším spôsobom kontrolovať v nadväznosti na hospodárskú krízu a samozrejme, že by sme nechceli um, celkom um, vystavovať uh, trh istým rizikám. Samozrejme, že tieto návrhy sa týkajú prvých 8 e, vecí, pokiaľ ide o kompromisné záležitosti a potom až po 23 to sú pozmenujúce návrhy, ktoré vlastne sú um, ďalej zachádzajúce um, podmienky, ktoré boli zapracované. A ešte by som chcela veľmi stručne povedať, že kde v podstate existujú nejaké problémy. Prediskutovali sme o tý, tieto veci. Sociálni demokrati, uh, EPP a ALDE Zelení sa v podstate mohli um, stotožniť uh, s istými um, návrhmi a v podstate ja by som chcel povedať, že uh, tento parlament by v podstate mal vyvíjať istý tlak v nadväznosti na silnejšie reguláciu v tejto oblasti. A Práve z toho dôvodu v podstate som sa nestával poči mnohým podmenujúcim návrhom, ale chcem Išlo mi predovšetkým o to, aby sme e, naznačili celkom jasnú líniu a chcel by som sa všetkým poďakovať, ktorí na tomto spolupracovali. Sporné body, ktoré ešte zostali, myslím si, že keď by sme v podstate začali týmito podmenujúcimi návrhmi, samozrejme, že sme sa zjednotili na tom, že pokiaľ ide o tieto deriváty, že môžu naozaj e, predstavovať isté riziko, ale že tento produkt v podstate e, patrí k takým veľkej kategórii je, i produktov, ktorá je veľmi dôležitá, ale súčasne samozrejme je to taký rizikový produkt, ktorý zohrával pomerne veľmi veľkú úlohu v nadväznosti na hospodárskú krízu. A e, toto zohľadňujúc sme e, pripravovali všetky um, pozmenujúce návrhy. O čo tam išlo? O nejakú pripomienku? Takže na tomto základe sme vlastne vypracovali tieto kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ten kompromisný návrh číslo 1 e, je takým návrhom, s ktorým všetci súhlasili. Dvojka v podstate sa týka 7Ačka e, a ide tam v podstate o e, správne vykazovanie údajov pre registre transakcií a myslím si, že všetci s týmto súhlasili, pokiaľ ide o kompromisný návrh číslo 3. To je 26 pani Kodimata, ktorú sme považovali za základ a vlastne sme to rozdelili na tri časti a je to vlastne kompromis e, z mojej strany. A potom samozrejme je možné hlasovať aj o druhej e, časti. A tá druhá časť, ktorú ja považujem za minusovú, to je to zhodnotenie, že e, kreditné deriváty viedli v nadväznosti na národné hospodárstvo e, k tomu, že vlastne ohrozili celkovú stabilitu e, finančného trhu. A samozrejme, že tu ide v podstate o um, také deriváty, ktoré môžu manipulovať uh, tento trh, ale môžu aj korigovať ten trh. A pokiaľ ide o Grécko, napríklad uh, vyplýva to z údajov, že zatiaľ máme 310 miliárd uh, z dlhu, ale 6 miliárd to je približne 8%, 8% úrokom zabezpečené a to je 12 krát 6, to je 75 miliárd eur a to je celkom zjavne možné uznať za približne jednu štvrtinu celkovej zadlženosti, ktorá by týmto bola vlastne pokrytá, pokiaľ ide o Grécko. A Grécko samozrejme nemôže povedať, že by e, takéto špekulácie ich zaviedli e, k takejto kríze, ale že to je vlastne tá zadlženosť, ktorá e, k tomuto viedla. A preto by som samozrejme, pokiaľ ide o pani Potimáta, chcel isté veci vytiahnuť z jej pozmenujúceho návrhu. Potom tam máme kompromisný návrh číslo 4 a keď sa na to pozerám, 5 skupín politických to podporilo, a tento návrh sa e, týka pôvodného ustanovenia číslo A, alebo teda A, a je tam o silnejšiu reguláciu, a e, pokiaľ sa, potom sa dostávame ku kompromisnému návrhu číslo 4. Ide tam o oddelené hlasovanie a toto je čas, ktorú požadujú sociálni demokrati, zelení, ALDE, EPP a ECL. Prvá a ča- druhá časť, v tej druhej časti sa hovorí v podstate, ak e, isté deriváty sa používajú na manipulovanie tohto trhu, že by sa to malo v podstate patričným spôsobom dostať pod kontrolu. Toto sa týka aj čist D a potom tam máme kompromisný návrh uh, sociálnych demokratov, pokiaľ ide o druhú časť. Chcel by som, aby to bolo otvorené, pokiaľ ide o to, kto bude hlasovať, pretože myslím si, že to vyjadrenie je správne. Nie, nie je možné jednoducho sa z toho vytiahnuť, ale jedna maličkosť je dosť dôležitá a síce, aby sa toho všetci zúčastnili. To znamená, že práve z toho dôvodu sme sa rozhodli, pretože sa tam bude oddelenie hlasovať. Potom tam máme kompromisný návrh 6. Tento, táto šestka bola ešte rozšírená na základe želania zo strany sociálnych demokratov. V podstate išlo o sociálne riziko a konečný užívateľ v podstate e, by e, bol s takýmito záležitosťami konfrontovaný. Ja samozrejme pokiaľ ide o to, na čom sme, čo sme vyjednali v priebehu včerajšieho dňa a dnes ráno to bolo oznámené sekretariátu, tak e, v podstate to nechceli ako rozšírenie e, pozmeňujúceho návrhu zapracovať, ale chceli jednoducho, aby to bolo vnímané ako ústny pozmenujúci návrh. Pri ústnych pozmeňujúcich návrhoch e, stačí, aby sa jeden jediný kolega proti tomu postavil a preto by som v podstate chcel, aby sekretariat toto zapracoval do kompromisného návrhu, aj keď to bolo dnes o 10. takýmto spôsobom dohodnuté, ale ja si naozaj myslím, že toto v podstate sa dá ešte zmeniť, pokiaľ ide o um, ten zoznam, ktorý máme pripravený na hlasovanie. Ja si naozaj myslím, že boli dostatočne dobré podklady, ktoré ste dostali e, z mojej kancelárie. A hádam by bolo potrebné ešte toto dostatočne objasniť a, mal by som asi povedať, že prečo by sme si mali uvedomiť, e, že o aký kvalitatívny rozdiel tu ide a nemali by sme dovoliť, aby v tomto prípade boli možné isté špekulácie. Potom tu máme kompromisný návrh 7. Ten patrí v podstate k mála z tých, ktoré sociálni demokrati v podstate ešte rozšírili. Hovorili sa tam hlavne o tých údajoch, to je to ich rozšírenie. Tieto detailné transakcie samozrejme sa musia ohlasovať a prirodzene, že toto e, podlieha návrhu legislatívy zo strany komisie a samozrejme, že sú tu pracovné skupiny, e, ktoré jednoducho sú ochotné súhlasiť s tým, že by sa to rozšírilo a tie potrebné údaje, tak to bolo v tom starom texte, tam v podstate ide o rozšírenie o tých niekoľko slov, že by to boli vlastne dôležité údaje o transakciách, ktoré by sa takýmto spôsobom prenášali. A potom tam máme kompromisný návrh číslo 8, Ide tam o úvodné ustanovenie B, to je nové úvodné ustanovenie, s týmto všetci súhlasili, potom sa dostávame k jednotlivým odsekom alebo paragrafom, ide tam o deviatku, ten prvý kompromisný návrh e, súhlasil, ten bol odsúhlasený všetkými a v podstate by sa to malo rozširovať 75 až 70, neviem, to som nechytila, šestku myslím. Pokiaľ ide o odsek 1, tam máme oddelené hlasovanie. Pokiaľ ide o prvú časť, tak tá v podstate bola odsúhlasená všetkými a končí to potom pri regulovanom obchod, systéme obchodovania. Ide tam o kompromisný návrh 10, odsek 2, tam bolo navrhnuté oddelené hlasovanie tá prvá časť, s tým súhlasia všetci a tá druhá časť, to je na základe priania liberálnej e, politickej skupiny Hovorí sa tam v tom texte o tom, že e, to musí byť likvidita, ktorá sa tam bude zanášať, ale samozrejme, že takisto v podstate sme práve z tohto dôvodu e, sa dohodli na tom, že to bude vlastne zapracované ako oddelené hlasovanie. Potom tam máme kompromisný návrh, ktorý sa týka odseku 4. Myslím si, že tak, ako je formulovaný, v podstate s ním súhlasia všetci. Potom tam máme kompromisný návrh 12, ktorý takisto je podporený zo strany všetkých pokiaľ ide o odsek 6. A pokiaľ ide o odsek 7, ide o kompromisný návrh 13, ktorý je takisto bez problémov. K osmičke je to kompromisný návrh 14, takisto bez e, zmien a nejakých želaní zo strany všetkých e, zainteresovaných. Potom tam máme odsek 9, kompromisný návrh číslo 15, ten bol ešte rozšírený o jednu vetu v porovnaní s tým pôvodným textom a to samozrejme zodpoveda aj pozmenujúcemu návrhu číslo 7 e, zo strany výboru e, a tam v podstate sa hovorilo o tom texte e, v nadväznosti na účastníkov trhu a potom sa to rozšírilo a údaje ktoré sa týkajú e, potenciálneho rizika v nadväznosti na účastníkov trhu. To znamená, že v podstate e, by sa tam hovorilo aj o tomto, potom tam máme kompromisný návrh číslo, prepačte, moment. 14. Číslo 14 e, k odseku 8, to je takisto bezproblémové. Odsek 9, 15 to už sme práve spomínali, k odseku 12, kompromisný pozmenujúci návrh 16. Tam sa predpokladá oddelené hlasovanie pre prvú časť a druhú časť. Druhú časť sociálni demokrati neakceptujú a prvá časť, ktorá je všetkými akceptovateľná, tam sa hovorí o tom, že CCP v celej Európe sa má budovať e, a štandardy riadenia rizika nemôžu byť ovplyvňované neprimeraným spôsobom. Druhá časť, ktorá bola akceptovaná EPP, ALDE a ECR, tam sa ešte doplňa, že títo majú byť zastúpení v E, správnej rade pre riziko alebo riadecej rade pre riziko. Toto však sociálni demokrati podporiť nechcú a preto tretia časť, ktorú EPP takisto akceptuje, dodatočne by mali byť vytvorené mechanizmy pre zmysluplné riadenie rizika. Spornou otázkou je iba to, či vlastníci podielov by mali byť zastúpení v riadiacej e, rade pre riziko. Kompromis číslo 17a, Ačko preto, lebo bol zmenený, to všetci schvália, schválili. 18. E, kompromisný návrh, to je takisto akceptované. 19. k odseku 16, to bolo takisto akceptované všetkými. Takisto ako kompromis číslo 12 k odseku 17 a kompromis číslo 21 k odseku 18. A kompromis 22, to je úvodné ustanovenie 1a, to je takisto akceptované. A teraz kompromis číslo 23, nové úvodné ustanovenie. Tam sa to akceptuje, akceptujú tu socialisti, EPP, ALDE aj ECR, ale zelení nie. Otázka tretich štátov. Tu je ešte jedno želanie doplnenia. Dostal som to dnes ráno od sociálnych demokratov a takisto aj z časti liberálov, od jednotlivých kolegov, ktorí sú plnými členmi tohto výboru. Takto to poviem. Ide im o jedno jediné slovo a ja navrhujem, aby sme hlasovali v oddelenom hlasovaní o tomto slove Prečítam text až po toto slovo. Konštatuje, že všetky transakcie s derivátmi, ktoré sú na menu EÚ a ktoré sa týkajú podniku EÚ a na ktorých sa podiela podnik, finančný inštitút EÚ, čiže musí to byť nahlásený v clearingových centrách, registroch a tak ďalej. Zvyšok je už nezaujímavý, ale ide o otázku druhého slova a. Tam chcú dať namiesto a alebo Možno by sociálni demokrati mohli ešte raz potvrdiť. Tu je e, trojité zabezpečenie deriváty v mene EÚ, týkajú sa podniku a na e, deriváte sa podiela finančný inštitút EÚ a návrh je, aby tam bolo alebo finančný inštitút EÚ. Myslím si, že je to určité sprísnenie textu. necháva to niektoré veci otvorené, ale ja to odsúhlasím, pretože tým by sme dostali aj možnosť žiadať povinné hlásenia od členských štátov o určitých záležitostiach. Toto sú kompromisy, ktoré boli zapracované, o ktorých sa dopodrobná rokovalo a týmito kompromismi e, budeme môcť e, odbaviť hlasovanie behom štvrť hodiny. Ďakujem. I haven't got a list here of speakers, but Mr. Dominici, I presume, wants to come in next. Dominici? Sì, grazie. Eh, anzitutto... Áno, ďakujem veľmi pekne. Najskôr by som chcel skutočne poďakovať správodajcovi za eh, jeho odvedenú prácu. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu za mimoriadne dobrú a inteligentnú prácu ako prvé by som chcel povedať, že čo sa týka mm, postupu, ja súhlasím s tým, čo povedal práve pán Lahe a to, že musí byť možné mm, tie doplnenia z tých posledných pozmeňovacích návrhov nejakým spôsobom zapracovať formou kompromisných návrhov a takýmto spôsobom myslím, by sme mohli dospieť ešte a nájsť ešte lepší, lepšiu rovnováhu a komisii vyslať jasné, jasnú, jasný signál s ohľadom na tie problémy, ktoré v poslednom čase máme. To je veľmi dôležité. Spravodajca tu ukazuje skutočne veľkú mieru rozhodnosti a myslím, že môžeme veľmi dobre spolupracovať na tejto téme. Musíme však zvážiť, že táto správa sa ale zmenila. A to e, práve e, vzrástol jej praktický význam práve vďaka tým posledným udalostiam. Myslím si, že e, to jasné posolstvo sa veľmi dobre vyjadruje aj vďaka tým, množstvo, tým mnohým pozmeňovacím návrhom. Samozrejme sú tu isté rozdiely a niektoré rozdiely zostanú, ale teraz e, ide o to, aby tento výbor bol v stave vyslať jasný signál a na adresu komisie, jasne ho naformulovať tak, aby sme pri e, zajtrašom hlasovaní e, spoločne hlasovali o rozhodujúcich bodoch. Myslím, že toto Um, takisto um, nejakým spôsobom vyjadrujú aj pozmeňovacie návrhy, ktoré ktoré vzniesla moja politická skupina, tak ako to pán spravodajca um, z jeho strany vyjadril. Myslím, že za tých pár hodín uh, k hlasovaniu ešte bude možné pracovať a e, s týmto textom. Ja som Ďalším rečníkom mal byť tieňový e, spravodajca ALDE, ale ja som e, bola presvedčená v podstate, že e, tieto veci vlastne mali predstavovať férovú dohodu, ale on je ochotný v podstate 5 takýchto pozmenujúcich návrhov zo strany socialistov, stiahnuť. Sú to veci, ktoré boli minulý týždeň v podstate odsúhlasené. Tri skupiny v podstate boli konzultované, pokiaľ ide o tieto veci, takže ja si naozaj myslím, že niektoré z týchto pozmenujúcich návrhov, ktoré ja považujem samozrejme za neuspokojivé, možno, že budú alternatívne formulácie, že by sa dala ešte nejaká práca v podstate vykonať v nadväznosti na to, že by ste zistili, že kto vlastne vás podporuje, takže ja som momentálne vo veľmi ťažkej situácii, pretože naozaj e, je ťažké povedať, e, že by ste tento že, by, že ste našli e, koncenzus, pretože mám taký pocit, že tento koncenzus sa vlastne rozpadáva. A chcela by som povedať, že ak sa snažíme hlasovať zajtra o niečom, že by to skutočne malo byť niečo finálne. Pretože ja samozrejme hovorím, že je to veľmi ťažké pre politické skupiny nejakým spôsobom rozhodovať a že budeme musieť ešte vy, istú prácu odviesť pred tým, ako naozaj e, budete schopní dosiahnuť ten široký konzenzus, ktorý chcete dosiahnuť. Ja by som chcela len naznačiť, že sú isté obavy. Nie, možno, že to nie celkom presne vyjadrujem, ale samozrejme, že by som bola veľmi rada, e, keby e, ste to v tých kompromisných o pozmeňujúcich návrhoch povedali, že je tam v podstate istá obava, pokiaľ ide o CTP a kde by mohol byť istý konflikt záujmov a tak ďalej, že by tam mohol byť konflikt v nadväznosti na užívateľov. Samozrejme, že tam môže byť aj e, konflikt v nadväznosti na, tak povediac, E, ďalšie cudzie osoby, pretože musíte sa zamerať na celú túto otázku vlastníca a zabezpečiť e, to, že buď e, stanovíte isté limity, alebo nájdete nejaký iný spôsob, ako to bude možné zvládnuť prostredníctvom vládnych štruktúr, ale súčasne niektorí ľudia môžu byť vlastníkmi, či to budú proste tí, ktorí budú užívateľmi, alebo ktorí budú jednoducho fungovať na E, burzách, pretože mne je jasné, že majú kapitál, alebo majú zákazníkov, alebo majú proste ľudí za sebou, ktorí čiastočne lobujú. Takže ja si naozaj myslím, že e, táto formulácia nie je perfektná a e, celkom určite to je tak, že tieto konflikty záujmu tu existujú a musíme nájsť spôsob, ako to patrične správne zvládnuť, aby naozaj ten konečný produkt bol uspokojivý z hľadiska um, riadenia rizika. A v podstate, pokiaľ ide o uh, clearing a likviditu, tam je jeden z tých kompromisných návrhov. Myslím, že vychádzate asi z jedného z mojich návrhov a ja budem samozrejme veľmi rada a kľudne stiahnem ten môj návrh, ale išlo tam naozaj o riadenie rizika. Niektorí to nepochopili, pretože v podstate, pokiaľ ide o 90 CPP, že tam nie je možné v podstate takýto clearing urobiť. Tam nešlo v podstate o to, tam išlo skôr o to, aby prostrednícom nejakého konfliktu záujmu, a tam ide o likviditu, e, tým zámerom v podstate bolo zabezpečiť, aby ste možno, že nie, alebo možno práve takýmto nejakým konfliktom záujmu e, do clearingu dali neisté isté nelikvidné e, produkty a to by potom pre CPP spôsobovalo isté problémy a možno, že to niektorí kolegovia nepochopili, takže ja by som to radšej stiahla, ako by ste mali proti tomu hlasovať, pretože to je dosť dôležitý bod. Je to v podstate niečo, čo vlastne zahrňa presne tie veci, ktoré sme nezapracovali inde v nadväznosti na riadenie rizika. Takže a ja to stiahnem, vážení kolegovia, ak vám to pomôže, ale tento bod skutočne nebol nejakou vecou, eh, ako proste prešpekulovanie sa dostať eh, za isté veci a z boku v podstate ich riešiť. Ale to nebolo môjim úmyslom. Samozrejme, že mám čas dnes večer. Ak chcete, môžem sa spolu s vami zamyslieť nad tými ústnymi pozmenujúcimi návrhmi je tam jeden, ktorý chcete celkom zmeniť od samého začiatku. Myslím si, že s tým máme dosť veľký problém. My, máte tam totižto uh, tri veci, pretože jedna z tých strán, uh, pokiaľ ide o derivatíva, je v EÚ. Takže čo sa potom stane? Povedzme, hovoria to aj Spojené štáty americké. Uh, my budeme kompletne v podstate tým zasiahnutí, pretože ten pôvodný návrh, respektíve ten návrh ktorý máme teraz ako kompromisný návrh, ten, to je veľmi stiahnuté, veľmi uh, zošnurovávajúce ustanovenie. A ja by som sa skôr prikláňala uh, k tomu predchádzajúcemu uh, zneniu, pretože ak sa jedna z tých troch vecí splní, tak v podstate je to stále ešte príliš široké a je to uh, extrémne protekcionalistické. Ja si naozaj nemyslím, že by tí ľudia, ktorí toto navrhovali, chceli práve dosiahnuť toto, aby boli protekcionisticky. Pretože predtým ste hovorili o tom, že všetky tie derivatíva by mali e, splňať tú podmienku e, minimálne, ale ja si naozaj myslím, že to je spôsob e, akým by som mohla s vami rokovať a že by sme našli hádam niečo, čo by bolo akceptovateľnejšie, ak skutočne ľudia budú považovať tieto tri rôzne kategórie za príliš úzko špecializované a ja som samozrejme ochotná stiahnuť svoj um, ehm, pozmenujúci návrh, ale budem sa musieť samozrejme pozrieť ešte na niektoré z tých nových vecí, ktoré sa tam objavili. Uh, okrem toho, to, o čom hovorím, pretože samozrejme, že ja som si to finalizovala v svojej skupine. Uh, bez toho, e, že by sme sa zamerali na tieto nové veci, o ktorých ste práve teraz hovorili. Takže ja som sa pozerala na to, že e, kto chce ešte k tomuto prehovoriť a myslím si, že sa to mnohých ľudí trošku dotklo. Takže najprv to dám slovo e, tieňovým spravodajcom a prvým bude. Môžem? Chceli ste sa vrátiť? Možno ku koncu bude viac bodov. Chceli ste povedať niečo veľmi rýchle, rýchlu pripomienku? Ja by som chcel poprosiť, aby sme predsa len hlasovali, pretože všetky otázky nevyriešime konsenzuálne. Potom už <clears throat> tento návrh nebude mať hodnotu. O kritických otázkach budeme musieť e, hlasovať. Je pravdou, že sociálni demokrati včera a ráno do, navrhli ďalšie doplnenia a ja som sa pokúsil na to naznačiť e, reakciu. A zvyšok je jasný, čiže otázka, ako o týchto bodoch budeme hlasovať posledný bod, e, či to bude slovo a, alebo alebo to tam nebolo zapracované. Musíme diskutovať o tom, akým spôsobom to férovo vyriešime. Musíme všetky želania férovo vyriešiť, ale nemôžeme hľadať kompromisy tak dlho, aby e, pokiaľ všetci nebudú súhlasiť na 100%, to sa nedá, pretože názory sú príliš odlišné. Pokiaľ ide o liberálov, pani predsednička, máte úplnú pravdu. Je tu tá otázka likvidity. To je otázka, na ktorej ostatní nespolupracovali, ale um, či dostanú väčšinu alebo nie, neviem, nie je to vylúčené. Toto je prvá časť. Komisia k tomu určite niečo povie, dúfam pretože komisia tu má zástupcov na vysokej úrovni. Chceme vedieť, čo si myslí o likvidite ako o kritériu pre clearing. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá je sporná, to sú štyri pozmeňujúce návrhy sociálnych demokratov. Prvá vec, či v Rade pre riadenie rizika majú byť zastúpení vlastníci podielov alebo nie. To je súčasť kompromisu. Ja som to akceptoval, že títo by mali byť zastúpení v Rade pre riadenie rizika, ale sociálni demokrati chcú hlasovať oddelenie. V tomto bode majú na to právo, takže oddelené hlasovanie EPP bude hlasovať za ale chceme ešte okrem toho e, doplniť e, druhú časť sociálnych demokratov. Táto časť je nesporná. Okrem toho by mali byť vytvorené mechanizmy pre zmyslu plné riadenie rizika. To je požiadavka na komisiu, aby sa zaoberala tým, ako by sme tento proces mohli regulovať, ako by sme ho mohli vytvoriť. No, takže potom v úvodnom ustanovení číslo 23 v kompromise 23 máme nový bod, ktorý sa tiež len teraz dostal na stôl. Otázka, či tam bude and alebo or. Opakujem, o tom sa podrobne diskutovalo. Pôvodne to všetci akceptovali, ale sociálni demokrati v tomto bode stiahli svoj súhlas a teraz musíme nájsť nejaké riešenie, či tam bude and alebo or. And je troj e, stupňová podmienka a or je iba dvojstupňová alebo dvojprúková podmienka. V prípade and e, to platí iba keď e, s tým budú postihnuté podniky aj euro. Čiže ak by napríklad v Paríži alebo vo Frankfurte sa tu udialo iba vtedy, keď keď e, by bol ten derivát v mene EÚ a e, keby sa to, na tom podielal finančný inštitút EÚ. Sociálni demokrati chcú teda iba tú dvojprvkovú podmienku, iba dvojstupňovú podmienku. Neviem, či sa to dá ešte zmeniť hlasovaním. Potom tri body redakčné likvidita, účasť v dozorných grémiách a otázka podmienky pre tretie štáty. Všetko ostatné, pani predsednička, bolo už dopodrobná prediskutované aj za vašej účasti. Vy ste to podporili a podľa mňa Naozaj neexistuje žiaden dôvod, prečo odložiť hlasovanie. Musí predsa existovať nejaký nátlak, nejaký tlak na to, aby sa predkladali legislatívne návrhy, aby sa dostali na stôl. Nie? Ďakujem. Ďakujem. Vy ste už reagovali na niektoré otázky, ale ešte tu máme aj tak ďalších rečníkov Kay Swinburne. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, že všetkých zapája do diskusie a že viedol takú intenzívnu prácu posledných 10 dní. Bohužiaľ, dlho sme kolektívne pracovali a potom v poslednej hodine máme také zmeny, ktoré ničia veľa, veľkú časť práce, ktorú sme už urobili. Tá zmena z and na or na poslednú chvíľu, myslím, to, to musíme zvážiť viedli sa dlhé eh, rozpravy celý týždeň a zrazu sa to zmení, to by bolo veľmi smutné. Potom sú tu ešte ďalšie veci. Kompromis 18 bol e, vyrokovaný kolektívne medzi skupinami e, minulý týždeň a ja si myslím, že sme sa zhodli na tom, že 210 a 214 budú súčasťou kompromisu 10 a teraz sme zistili, že nebudú. Z hľadiska logistiky a mm, toho, ako nahrádzame jednotlivé kompromisy, tak je tu naozaj e, závažný problém. No a potom ešte jedna menšia vec. Keď som ja plánovala výnimky pre konečných spotrebiteľov, tak som tým nemala na mysli e, obchodníkov s komoditami. Ja neviem, prečo tam boli uvedení spolu s výrobcami automobilov a s leteckými spoločnosťami. Ja si myslím, že oni naozaj by mohli byť súčasťou systemického trhu a preto tieto komodity by nemali mať automatickú výnimku podľa 37. A potom ešte tu máme 1.1.6, 1.1.7 pozmenujúce návrhy, ktoré sú trošku problematické, týkajú sa definície. Hovoria o korporátnych derivátoch bez toho, že by boli definované tieto deriváty. Existuje viacero e, definícií aj medzi odborníkmi, preto ja si myslím, že možno by tam mohli byť de definované ale myslím si, že vo všeobecnosti ste urobili veľmi dobrú prácu, zhromaždili ste všetkých okolo jedného stola a naozaj ste pracovali na dobrom kompromise a dúfam, že teraz na poslednú chvíľu nepokazíme tú dobrú prácu, ktorú sme už odviedli. Ďakujem spravodajcovi za trpezlivosť. Pascal, ďalší tieňový. Ďakujem najskôr mm, tak ako kolega e, sa, chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za kvalitu práce, bol otvorený diskusii a snažil sa o čo najširší kompromis. Chcem e, sa zaoberať tým posledným e, bodom C23, tretie štáty. Moje stanovisko je také stredné. Ja, si, ja súhlasím so Sharon Bowles. Myslím si, že ak tam máme or, tak potom máme široké stanovisko, ktoré nie je kompatibilné, ak všetky zóny sveta príjmu e, takúto legislatívu, bude nekompatibilita, pretože potom by sme sa dopracovali k príliš širokej legislatíve. Ak tam bude end, tak to bude príliš úzke, pretože sú tam iba konkrétne podmienky a budú tam možno nejaké nedostatky v tých európskych líniách. Čiže keby sme boli e, schopní nájsť kompromis medzi týmito dvoma zneniami, možno sa nám to nepodarí, ale ak by sa nám to podarilo, tak my politicky podporíme také znenie, ktoré najviac, najlepšie vyjadrí vôľu Európskej únie čo najviac uh, regulovať. My by sme uprednostnili skôr slovo or, ale aj tak najviac by sme uprednostnili také znenie, ktoré by bolo v súlade s tým, čo iné štáty, najmä Spojené štáty americké, príjmu. Tri ďalšie prvky. Pokiaľ ide o kompromis, ktorý podporujeme. Sme spokojní s tým, ako sa rieši otázka poľnohospodárskych eh, produktov a surovín v záverečnej verzii správy. Takisto sa nám páči, upozorňujeme na to, že na rozdiel od USA nie sú tu všeobecné výnimky pre konečných používateľov, čiže naozaj sme sa snažili o dobre znenia, aby sme zohľadnili rôzne reality eh, medzi finančnými inštitúciami a konečnými používateľmi bez toho, aby sme vytvorili také všeobecné výnimky pre konečných používateľov, čo by mohlo viesť samozrejme k obchádzaniu legislatívy. Samozrejme táto správa sa snaží o čo najväčšiu normalizáciu, o využívanie CCP. Úloha ESMI by mala byť ešte lepšie zdôraznená. Musí to tu byť jasne napísané, že zodpovednosť za kompenzáciu produktu je na pleciach ESMI. To bude predmet niektorej z ďalších smerníc a bude, bolo by, keby parlament sa mohol už teraz uberať týmto smerom. Zatiaľ to bohužiaľ nebolo možné. Sme veľmi E, spokojní s kompromisom, ktorý, ku ktorému sme sa dopracovali. Podporujeme správu ako celok a pokiaľ ide o tie tretie štáty, bolo by dobré, keby sme neboli príliš reštriktívni Nechceli by sme príjmať niečo, čo bude ťažko aplikovateľné, keď aj tí ostatní príjmú podobnú legislatívu, ako budeme mať my. Bolo by dobré, keby sme mali ešte väčšiu väčšinu. To by sa nám páčilo. Ďakujem. Ja ah, mám um, dve, tri také krátke poznámky. Ja tam mám aj pár pozňacích návrhov, ale nebol som pri žiadnej diskusii ako takej. Čo sa týka kompromisu 14, tu ehm, by mňa napadlo už taká lepšia formulácia. E, je tam napísané, ja by som skôr povedala, povedal should e, not be heard by users by, e, pri CCP to by, to by nemali byť v úplne, v úplne vlastníctvo užívateľov, ako to máme doteraz, ale myslím si, že by sme mali ísť tou americkou cestou, e, že máme vlastníka CFTC, a chce to, čo sa týka e, jeho vlastníctvo akcií, že má 35 e, alebo 40 že by sa to obmedzilo do vlastníctvo akcií. Tak by, organiza- by organizate, neviem, ja by som uh, tu radšej hovorila o should uh, by not a tak ďalej. E, potom máme v ďalšom e, jazykový návrh, redakčný návrh, je to split vote a mali by sme mať should be included a tak ďalej. A mali by sme tam mať should be represented management board. A čo sa týka kompromisu C23, e, ja som nebol e, pri tých diskusiách, ale na interných diskusiách valde, ale si kladiem otázku, či, by, či to skutočne vyrieši problém, keď by sme niečo hovorili o minimálnych e, požiadavkách, S minimum a tak ďalej. A potom by sme s tým mohli uh, žiť. To by bola vlastne tá posledná, ten posledný stupeň, ten najnižší stupeň. Uh, a potom mám ešte čistú otázku na pochopenie na spravodajcu. My sme mali cieľ mať vyššiu mieru transparentnosti, um, podľa možnosti čo najviac z obchodu OTC, kde ide o e, štandardne obchodovateľné deriváty pre, e, pre uh, dať, odovzdať na CCPs. A je to teda niečo, E, čím tieto naše ciele dosiahneme, myslíte si? To je teda otázka na spravodajcu. Ole Schmidt. Ole Schmidt. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že pán Langen urobil už takmer všetko. Mali by sme sa mu za to poďakovať. Ja som bol e, vychovaný v e, kolektivistickej krajine a samozrejme budem v konečnom dôsledku sa riadiť podľa tieňového spravodajcu. Ale mám určité problémy so znením v texte. Myslím si, že niekedy kompromis 11, kompromis 20 nie je úplne dokonalý a pán Lange niekedy je veľmi e, odvážny, keď hovorí napríklad, že zákaz e, nahého shortsellingu by mohol byť, e, mohol byť dobrý. Dejiny nás poučili, že to že by to nebolo veľmi dobré. Niektoré krajiny to izolovanie urobili, napríklad Nemecko, nuž, hej. Ale v konečnom dôsledku niečo urobiť musíme. Myslím si, že je to trošku populistický tón v tomto texte. Slovo špekulácie je už ako F slovo, že to len tak vyplúvate. Myslím si, že niektoré z tých špekulácií možno v Európe obrátili trhy a ukázali nám, že musíme niečo robiť. Ja nebudem už hovoriť o vlastných myšlienkach, vlastných skúsenostiach, ale myslím si, že naozaj aj zvyšok Európy by sa mohol zmeniť a plniť, začať plniť pakt rastu a stability. Budem sa riadiť podľa vás, pani predsednička. Ďakujem. Už nemám ďalších poslancov, ktorí by chceli hovoriť. Vrátim sa k pánovi Langenovi. A teraz komisia, chcete sa vyjadriť, Patrick? Um, v stručnosti, hovorí spravodajca, chcem niečo doplniť. Pani kolegyňa Swinburne sa pýtala, prečo neboli zohľadnené pozmenujúce návrhy. Toto sekretariat dal ako jednotlivé hlasovanie. Toto nebola moja téma. My sme pôvodne chceli tieto návrhy dať do kompromisu. Sekretariat rozhodol, že, budú, že sa bude o tom hlasovať po jednom. Týka sa to 208 až 214. -ky. 210, pardon, až 214. Pán Kamfan, chcem vám povedať, že je jasné, že tam nemôžeme zapracovať všetky odtienky. K 23 ste sa vyslovili. K tomu bola veľká diskusia, či A alebo alebo. V konečnom dôsledku sme povedali, že chceme A, ale zelený, preto ste, eh, vy, sa, vy ste nepodporili A. Kvôli tomu jednému slovu ste sa nezúčastňovali a sociálni demokrati až dnes povedali, že chcú radšej alebo. Urobme to následovne. Budeme hlasovať o 23. v predloženom znení a potom dodatočne budeme hlasovať o tom, či tam bude a alebo alebo. To by bolo možné riešenie a spravodlivé hlasovanie, po ktorom každý môže povedať, E, čo chce. Ja by som povedal, že slovo aj je dobré, ale ak si ostatní myslia, že tam má byť alebo, tak potom tam dáme alebo. Nie je tam ani pozmeňujúci návrh, čiže potrebujeme kompromis. Potom pán Klinc. Ciele jazykových variant tie budú dosiahnuté. Tie boli šťastí navrhované zo pozmeňujúcich návrhov, bez toho, aby boli veľmi zmenené. To môžeme podporiť a to e, znenie organized by users. Túto otázku zodpovieme tým, že v ďalšej časti pozmenujúceho návrhu e, stojí, že governance a štruktúry e, vlastníctva a e, regulačných orgánov a tak ďalej. Čiže týmto znením sa to objasňuje. Čiže vaša výhrada je správna. Máme a tu ale príklad amerického registra a americkej CCP. Tam sa na tom podiela 6 najväčších obchodujúcich od marca 2009. Tam hlasia, svoje údaje a tam sa zúčastňuje 6 najviac, najväčších podnikov, 3 americké, 3 európske. Tieto nahlasujú americkému právnemu systému, ale to nám nepostačuje. To je pozadie celej veci. A tých 25 ktoré uviedol americký dozorný šéf, to by mohlo byť kritérium pre komisiu pre konkrétny návrh. Pán kolega Kanfán v pozmenujúcom návrhu žiadal, aby minimálne 80 eh, išlo do CCP. Ale toto je limit, ktorý si nemôžeme stanoviť pred definíciami. Preto sme túto vec nepodporili, pán Kanfán. No a posledná pripomienka od kolegyne Schmidt, špekulácie od kolegu Šmita špekulácie. Ja som o tom hovoril v súvislosti s gréckymi dlhopismi. Tam som sa domnieval, že špekulácie neboli až také veľké, ale špekulácie existujú. Nemusím ani spomínať proces proti Goldman Sachs a Paulsen v USA, kde boli vytvorené produkty a zároveň bol vytvorený konkurenčný produkt, čiže naozaj za tým boli podvodné zámery. Ehm, včera ma jeden finančník informoval, že v oblasti poľnohospodárskych surovín v roku 2010 ehm, bolo zožatých, bude zožatých 3,5 tón kaká, ale teraz sa už obchoduje so zmluvami na burze vo objeme 70 miliónov tón, čiže toto už je e, stanovené v zmluvách, hoci iba dvacatina toho kaká naozaj e, vznikne, naozaj sa zozbiera. Čiže toto sú obrovské špekulácie. Ale nie všade tam, kde si myslíme, že sú špekulácie, naozaj sú, ale oni existujú. A otázkou je, tie tri veci, ktoré hovorili pani Bowles, slovíčko OR, likvidita a Takisto otázka účasti na CCP. To sú tri kritické otázky a zvyšok. Pani kolegyňa, tam sa vám len môžem poďakovať za spoluprácu. O zvyšku veci môžeme hlasovať. Ďakujem. Ďakujem. Môžeme sa vyjadriť eh, k jednotlivým veciam. Takže pán Pearson Ďakujem, eh, pani predsednička. Bola to veľmi nápomocná diskusia, boli tu jasné posolstvá. Táto správa je veľmi dôležitá, aj celá vec je veľmi závažná, to bolo jasne vyjadrené a tento parlament má veľké očakávania od komisie a od tohto regulačného návrhu. Myslím si, že to je nám všetkým rovnako jasné. Niekoľko pripomienok. Som veľmi rád, že Pokiaľ ide o korporátnych konečných používateľov, máme veľmi blízke názory. V parlamente sa o tom diskutovalo pred niekoľkými mesiacmi. Je veľmi dôležité, aby sme našli nejaké praktické riešenie, ktoré nebude brániť podnikom v Európe o, konať. A náš komisár v parlamente nedávno povedal, že máme taký prístup, ktorý je veľmi podobný tomu vo vašej správe. Som veľmi rád, že výnimky pre konečných potrebiteľov, používateľov sú síce správnym smerom, ale musíme sa e, vyhnúť tomu, aby finančné firmy tieto výnimky využívali na obchádzanie predpisov. Musíme sa vyhnúť tým chybám, ktoré vyvolali poslednú e, krízu. Ak vytvoríme takéto legislatívne medzery, tak potom vytvoríme zase nový tieňový finančný systém. S tým súhlasím. Druhý bod, kde ešte chceme ďalej e, diskutovať, to vlastníctvo, vlastníctvo alebo súčasť na CCP. Sú tu právne otázky, ktoré musíme zvažovať. Musíme si položiť otázku, kde je problém. Problém je jasný, že sa nebudú podnety zhodovať v CCP. Ak vieme, kde je problém, musíme ďalej pracovať na možných riešeniach. Prvé riešenie je e, horný limit pre účasť. Naozaj e, tu sú určité právne otázky, ktoré musíme skúmať v komisii. Musíme si uvedomiť, že účasť na CCP v Európe už existuje, burzy už vlastnia CCP. Čo urobíme? Urobíme dekartelizáciu tohto alebo donútime burzy, aby sa zbavili týchto CCP? Musíme zvážiť právne aspekty. Čiže ďalším alternatívnym riešením alebo otázkou je, či riadenie je dostatočne silné na dosiahnutie tohto cieľa. O tom naozaj musíme ešte diskutovať. Ako to urobiť? Ako e, roz, keby sme rozbili existujúce skupiny, potom by vznikli nároky na finančné kompenzácie v tej európskej oblasti, čiže naozaj takisto o tom musíme ešte hovoriť. Ďalší bod likvidita. Pani predsedníčka, súhlasíme s tým, že ak nebude existovať likvidita, tak potom žiadne CCP na svete budú mať schopnosť robiť clearing kontraktov ak CCP nebude schopné merať riziko, nebude schopné kalkulovať marže, ak nebude schopné e, vypočítať marže, nebude schopné robiť clearing produktu. Čiže CCP e, musí byť e, schopné riadiť riziko, na tom sa zhodujeme. Tretia pripomienka budeme musieť asi ďalej popracovať na požiadavkách na lokáciu CCP o tom by sme chceli ešte hovoriť počas legislatívneho procesu. Pokiaľ ide o a alebo e, nejde iba o to, ide aj o slovo location, lokalizácia. O tom chceme ešte ďalej diskutovať s parlamentom, keď budeme predkladať náš návrh a zapracujeme názory pána Langena a e, správy tohto výboru. Štvrtá pripomienka otázka z CDS, e, Naked Sovereign CDS. Komisia povedala, že sme vo finálnej fáze skúmania. Od novembra minulého roka sme skúmali, kto zaujal aké pozície, s kým, v akom počte, aké tam boli počty. Končíme tieto vyšetrovania a toto nás všetko inšpirovalo k tomu, aby sme komisárom uložili povinnosť politickej reakcie. Čo robíme v tej oblasti Naked CDS? Pani predsednička, toto bude predmetom ešte diskusí v, komisie, v komisii. No a na záver, kto by mal byť v tých uh, rizikových výboroch? Nie iba členovia clearingu, ale takýto výbor alebo takáto rada pre riziko by mala zahrňať aj klientov, pretože tí majú predsa záujem na, na tom majetku a chcú e, vyvážené, ďaleko siahle rozhodnutia. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. <clears throat> Tradične je to tak, že by mal spravodajca mať posledné slovo, takže by sme vám teraz dali nakoniec uh, slovo. Veľmi pekne ďakujeme. Pokiaľ ide o tieto CDS, e, e, tam sme v podstate predložili len dva body. Ten návrh, ak e, správne si pamätám, to vychádzal, ten vychádzal zo strany komisára Barniera a práve to sme považovali v podstate za správne a relatívne sme v podstate vďační e, tomu, ak nám to parlament v podstate predloží, aby sme o tom mohli diskutovať. A druhá vec, ktorú chcem ešte povedať, pán Pearson sa celkom jasne e, vyslovil za formuláciu pani Bous. To znamená, že tam ide o kompromisný návrh 10. To znamená, že to je likvidita, ktorá musíme byť zohľadnená a budeme musieť ešte raz v podstate e, si premyslieť, že či budeme naozaj e, podporovať tento návrh pani Bousovej, ale ja si osobne myslím, že pokiaľ ide o moju politickú e, skupinu, že v podstate väčšinu by dostala. Takže toľko e, k týmto záležitostiam. Veľmi pekne ďakujem. Ja myslím, že nie je potrebné vám pripomenúť, že o tomto budeme zajtra hlasovať a že uh, hlasovať sa potom o celej tejto uh, záležitosti bude na júnove.